Dear colleagues, uh, we're going to make a... Kolegyňa kolegovia, začnem niekoľkými oznamami. Kým začneme prijatím programu, tak e, prečítame krátke vyhlásenie tlmočníkov, e, aby sme vedeli, o čo ide všetci. Takže tlmočníci vás chcú informovať, e, že pracovnoprávny spor E, v dôsledku pracovných podmienok stále trvá a e, podľa tlmočníkov napriek mnohým ústupkom z ich strany sa vedenie nesnaží tento spor riešiť. Takže e, tlmočníci boli vyžiadaní na toto zasadnutie a to znamená, že musia pracovať, ako hovoria. A Ide tu o porušenie práva na e, štrajk a diskrimináciu e, niektorých jazykov a e, poslancov. Takže tlmočníci vás informujú, že nebudú pracovať nadčas a prestanú tlmočiť presne v dobe, ktorá je uvedená v programe. Ďakujem vám. Dúfam, že som teda verne prečítal toto vyhlásenie tlmočníkov. Dobre, a teraz máme tu teda určité obmedzenia, pokiaľ ide o tlmočenie. Ale teraz e, prijatie programu rokovania. E, mám niekoľko zmien na dnešný program bod 5. E, teraz bude e, návrh uznesenia o humanitárnej pomoci, to je bod 100, potom e, Bod 14 sa týka dohody medzi EÚ a Tuniskom, nie Tureckom, to bol preklep. Potom bod 33, prezentácia návrhu správy ohľadom misie do Bulharska Spoločná operácia Frontex 12. a 14. februára, a to muselo byť odložené, potom to bod 34-35 e, tie sa e, dostanú na e, program o 15 minút skôr, než sa predpokladalo, takže ak nie sú námietky, tak môžeme prijať program rokovania, lingvistický jazykový profil, takže okrem toho vyhlásenia tlmočníkov Eh, chcem ešte informovať, že eh, tlmočenie bude vo všetkých jazykoch okrem chorvačiny, dančiny, malčiny a galčiny. Potom podporenie eh, vymenovaných spravodajcov. Vymenujem týchto spravodajcov, ktorí boli vymenovaní pán Štetina, EPP, bol vymenovaný za spravodajcu pre vykonávacie rozhodnutie rady ohľadom spustenia automatickej výmeny informácií, pokiaľ ide o DNA s Chorvatskom. Potom pán Bronislav Škripek e, sa e, bol vymenovaný spravodajcom e, pre spisy, ktoré sa týkajú psychoaktívnych látok, potom pán Karol Škueľu, spravodajca pre hm, nariadenie o VIS a Anna Gomeš, spravodajca pre stanovisko INTA z vlastnej iniciatívy ehm, a správu z vlastnej iniciatívy, ktorá sa týka blockchainu. Pán, eh, pán Emilian Pavel z SAD, spravodajca pre stanovisko ohľadom vytvorenia Európskeho pracovného úradu, potom Michal Bony, EPP, spravodajca mm, ITRE eh, pre eh, správu z vlastnej iniciatívy ohľadom eh, priemyselných politík eh, týkajúcich sa umelej inteligencie a robotiky. Takže eh, podporujete týchto spravodajcov, ktorí boli vymenovaní. Potom delegované a vykonávacie akty. Máme dve vykonávacie rozhodnutia komisia, komisie z 11. júna 2018, vykonávacia smernica, ktorá stanovuje technické špecifikácie pre E, poplašné a signálne zbranie a, a uplatňovanie smernice 91 477 e, ohľadom získavania a nákupu takýchto zbraní. Potom 12. E, júna 2018 vykonávacie rozhodnutie komisie, ktoré sa týka technických špecifikácií pre označovanie Základom eh, pre tieto vykonávacie akty je smernica 2017-853 zo 17. mája, ktorú sa zmení, menia doplňuje eh, smernica Rady 91-477 o kontrole a eh, nadobúdaní a vlastníctve týchto zbraní. Takže Eh, prijatie týchto dvoch vykonávacích aktov bolo oznámené všetkým členom Líbe eh, prostredníctvom Líbe Dianus Letter 15. júna 2018 a eh, vnútorné, vnútorná lehota na predloženie námietok je 25. júna 2018 a 26. júna 2018 v týchto dvoch prípadoch. V prípade, že by ste mali nejaké námietky, prosím, eh, informujte sekretariat LIBE. A teraz elektronické hlasovanie. Máte pripravené všetky eh, karty? Takže teraz eh, bod 3, to je správa o trialógu a Týka sa to rozpočtového postupu, je to výmena názorov ohľadom návrhu rozpočtu 2019. Pán Vioty e, e, má na starosti priority Líbe a dám slovo pánu Viotimu, ten tu nie je. E, takže pán Persegonis je spravodajca pre stanovisko Líbe. Ďakujem, pán Kristogonos, eh, môžete hovoriť. Európska únia je v kritickom bode, pokiaľ ide o eh, európsky projekt. Eh, implementácia občianských slobod, spravodlivosti a domácich záležitostí je kľúčová pre tento európsky projekt. Dobre fungujúci európsky priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je predpokladom na boj proti e, trestnej činnosti a na vý, správny výkon základných e, práv v Európskej únii. E, miera finančných zdrojov pre túto oblasť v rámci viacročného finančného rámca na rok 2019 musí byť teda plne pokrytá vzhľadom na pokračujúce výzvy, ktoré súvisia aj s príchodom migrantov na eh, hranice EÚ, je veľmi dôležité poskytnúť potrebné fondy pre eh, Európsky úrad pre podporu eh, azylu, eh, aby sa stal skutočne plnoprávnym orgánom na riešenie azylových otázok a mohol pokryť potreby všetkých žiadateľov. V tomto kontexte je takisto poskytnúť Frontexu ďalšie finančné fondy, aby mohol plniť efektívne svoj mandát. A v tejto súvislosti práve E, náraz rozpočtových prostriedkov o 56 pre azylové a migračné otázky podľa e, nariadenia Dublin a 175 e, miliónov eur pre Grécko možno považovať za pozitívne kroky. Situácia na konci roku 2017, ktorá viedla k realokácii 275 milión eur v platobných prostriedkoch z azylu, migrácie a integrácie e, do e, e, oblasti absorpčných kapacít. Toto sa musí v budúcnosti zamedziť. V tejto súvislosti treba stanoviť jednu rozpočtovú líniu pre každý cieľ, aby výbor LIBE mohol zohrávať svoju kontrolnú E, funkciu a sledovať transparentnosť financovania EÚ. Pokiaľ ide o ochranu základných práv a slobod, e, je dôležité samozrejme e, financovať mechanizmy dohľadu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Je jasné, že základné práva sú pod tlakom v Európskej únii a preto sa odporúča, aby e, rozpočty e, agentúry pre základné práva a PDPR boli e, navýšené potrebným spôsobom a takisto bude dôležité poskytnúť EULI za dostatok zdrojov v roku 2019, aby mohla najať nových pracovníkov a získať expertízu, ktorú potrebuje na plnenie ďalších úloh, ktoré boli pridelené. Hoci podľa súčasného návrhu Európskej komisie to tak nie je, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec na 2021 až 2027, 2021 až 2027. Pokiaľ ide o Fond pre vnútornú bezpečnosť, treba zúrazniť, že posilnenie e, e, policajnej a súdnej spolupráce e, s cieľom bojovať proti terorizmu a ďalším ďalšej straničnej trestnej činnosti, napríklad kybernetická trestná činnosť, počítačová trestná činnosť. To sú priority výboru LIBE. A preto vzhľadom na E, našu dôležitú úlohu, e, na dôležitú úlohu, ktorú toto zohráva v boji, v boji proti e, trestnej činnosti. Dostane aj Europol ďalšie finančné zdroje a to isté platí aj pre financovanie Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť. Implementácia revízie Európskej agentúry a mandátu Európskej agentúry pre sieťovú bezpečnosť E, by mal byť takisto ďalší krok e, pre posilnenie boja proti e, počítačovej trestnej činnosti. Eurojust by mal takisto mať dostatok finančných zdrojov, aby mohol, mohol plniť svoju koordinačnú rolu v vyšetrovaní a v koordinácii jednotlivých členských štátov. Zníženie, podstatné zníženie viazočného finančného rámca na roky 2021 až 2027 a rozpočtových prostriedkov e, e, programu Just a Eurojust e, vnímame ako kontraproduktívne. Takéto zníženie je neudržateľné vzhľadom na operačný rast a politické priority v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a preto sme a preto by sa mal zrevidovať rozpočet 4,9 milión eur pre e, Európsky úrad e, verejného prokurátora je pozitívnym krokom, pokiaľ ide o spravodlivosť a vnútorné veci. Na záver treba povedať, že vhodná implementácia rozpočtu, najmä v oblasti občianských slobod, spravodlivosti a domácich vecí, môže posilniť presadzovanie základných princípov Európskej únie, ako je ochrana ľudských práv, solidarity, spoločná spolupráca a demokracia. Ďakujem vám. You, Ďakujem, pán Kristogonos. Máme tu jedného tieňového spravodajcu, ktorý by sa chcel ujať slova, prosím. A pán Vioty už je tu, aha. Takže potom, a teraz pán Mamikins. Ďakujem, pán predseda, kolegyňa a kolegovia. E, veľmi stručne ja chcem zdôrazniť význam dvoch alebo troch otázok v texte E, e, rozpočtu na budúci, na budúci rok, jednak práva e, všetkých žiadateľov o azyl a o pod, opatrenia na podporu integrácie migrantov. Samozrejme, to je dôležité. Potom, po druhé, musíme Eh, umožniť, eh, aby výbor LIBE zohrával svoju kontrolnú rolu, pokiaľ ide o transparentnosť financovania EÚ a treba nájsť podpor, podporu pre FA, FIA a EDPS. Eh, e a tu treba zdôrazniť význam týchto, týchto aspektov a dostať to do textu. A potom ešte Eh, odseky 11 a 14, otázky eh, Libe 29 až 45, 46 až 48. Eh, ja nebudem citovať tieto odseky, ale podľa mňa sú veľmi dôležité a to je zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem, pán Mamikinis. A teraz Daniel Vioty, spravodajca pre rozpočet Mm, pán Misogonius, chcete sa ešte mm, ujať slova po tomto? Nie? Dobre. Takže e, niekoľko záver, e, takže mm, máte možnosť dnes prezentáciu a potom závery budú nasledovať. E, ďakujem, pán predseda, ja sa ospravedlňujem za oneskorenie bohužiaľ doprava v Bruseli e, to spôsobila. Ospravedlňujem sa e, aj komisii za to, že som sa a Ďakujem aj za iniciovanie tejto e, diskusie. Ja som vždy považoval za veľmi dôležité hovoriť o týchto otázkach s kolegami, e, ktorí sa touto témou zaoberajú aj v iných výboroch. A, a e, tie priority, samozrejme, tie už e, mi boli zaslané 25. mája, nebudem ich opäť čítať, ale sú tu dve alebo tri témy, ktoré považujem za dôležité a v prípade ktorých sa treba trocha pozastaviť, venovať im trocha viacej času a využiť tu vplyv e, parlamentu, jednak azyl, e, migrácia, e, tam ide o dostatočné financovanie na pretvorenie EASO na agentúru. To je cieľ, s ktorým súhlasím, ale ktorý sa ťažko bude dosahovať vzhľadom na to, ako sa vytvára rozpočet a tie štyri rozpočtové línie a takisto aj tie finančné prostriedky, ktoré sú určené pre e, operácie e, vyhľadávania a e, záchrany migrantov na mori. Samozrejme, toto ja podporujem, tieto, tieto stratégie a politiky. A nejde tu len o to zmierovacie konanie, ale samozrejme aj o prácu na viacročnom finančnom rámci, keď sa o ňom bude rokovať. Pokiaľ ide o riadenie vonkajších hraníc, tam je dost, potrebné dostatočné financovanie pre Frontex a EULIZu samozrejme takisto netreba opomenúť, aby mohla plniť svoje ďalšie úlohy. A to je úloha pre rozpočtový výbor a celý európsky parlament e, samozrejme každej novej funkcii alebo potrebe musia zodpovedať nové finančné e, zdroje a takisto aj nové ľudské zdroje, e, tak aby agentúry mohli robiť viac práce a, a to nie len teda s tým s menším počtom pracovníkov, ale aj E, aspoň s rovnakým počtom pracovníkov. A pokiaľ ide o boj proti cezhraničnej činnosti, tam je otázka financií pre Eurojust a Europol. No a pokiaľ ide ešte o migráciu, azyl, e, tu je otázka finančne, e, právnej, právneho základu pre finančnú, e, finančné zdroje, vyčlenenie finančných zdrojov. E, to môže byť možno trochu náročný bod, e, opäť predmet zmierovacieho konania. Je tu aj otázka integrácie žiadateľov o azyl. Samozrejme, potrebné finančné prostriedky pre ľudské zdroje aj pre EU LISA v súvislosti s ochranou vonkajších hraníc. No a pokiaľ ide teda o Ehm, tie agentúry a príslušné zdroje. Viete, že minulý rok e, sme vo zmierovacom konaní vykonali prácu, ktorá e, ktorá bola dôležitá. Podarilo sa nám, nám to, podarilo sa nám navyšiť zdroje pre Europol aj EASO, aj e, pokiaľ ide o personálne obsadenie. Takže treba v tom pokračovať. A, a iba, že by teda e, napríklad rada požadovala ďalšie znižovanie zdrojov aj e, personálneho obsadenia jednotlivých agentúr. Um, aj tu chcem povedať jasne, že ak rada nedá adekvátnu odpoveď, nebude ochotná e, zvýšiť financovanie, tak e, to budeme musieť riešiť e, nejakými náhradnými riešeniami, takže to je povedzme taká technicko-politická úvaha z mojej strany a ako viete, my sa ujmeme väčšiny požiadaviek, ktoré predloží výbor LIBE ale treba uzatvoriť novú džentlmenskú dohodu s radou. Rada samozrejme eh, hovorím eh, tu o eh, momentálnej situácii, tu súvisí to aj s novou vládou v Taliansku, ale ak teda rada sa rozhodne zameriať sa v podstatne viac na riadenie migračných tokov, a podobne, tak na to samozrejme musia byť e, primerané zdroje. Takže e, ide tu o nové e, úlohy, misie, programy a tak ďalej, ale Samozrejme, to všetko nie je možné bez primeraného rozpočtu. Takže toto pre nás musí byť taká červená čiara a pre celý Európsky parlament, nielen pre náš výbor. V opačnom prípade e, v podstate e, sa to všetko vyberie smerom k e, populizmu, či už na úrovni politickej alebo aj správnej. Takže toto je môj cieľ a to znamená, aby sme mali čo najväčší e, počet e, člen, poslancov, ktorí schvália mandát pre e, trialóg a samozrejme tu ide o spravodajcu pre rozpočet a nejde tu len o jednotlivé politické frakcie, ale aj o jednotlivé pracovné výbory. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujeme, Daniele. Veľmi dobre si to vysvetlil. Chcel by som sa ospravedlniť pánovi Ježekovi, tenevý spravodajca za ALDE, taktiež sa môže teraz vyjadriť. Ďakujem. V priebehu diskusí o obsahu listu, ktorý mal Libe vyslať alebo poslať eh, predsedník predsedovi výboru e, pre rozpočet e, si musíme stanoviť naše priority. E, my sme zodpovední za otázky týkajúce sa vnútra a spravodlivosti a preto je treba si uvedomiť, že členské štáty sú pri zvládaní prílivu azylantov často podporované agentúrami ako Frontex a EASO. Viem, že máme takú džentlmenskú dohodu, ale napriek tomu by som rád videl výsledok e, riadneho trialogového postupu. Taktiež je dôležité, aby sme pridelili na boj proti pašovaniu ľudskej bytosti e, dostatočné zdroje, pretože niektoré členské štáty si myslia, že Únia ich dostatočne nepodporuje, preto je pozitívne, že budú do oblasti azylu pridelené ďalšie prostriedky, Myslím si, že taktiež by Frontex mal dostať extra peniaze, aby mohol pomáhať členským štátom pri kontrole vonkajších hraníc. Taktiež podporujem mobilizáciu nástroja flexibility pre rok 2019, tak aby sme mohli implementovať politiky a kroky v okruhu 3 nášho rozpočtu. Avšak potrebujeme roz, potrebujeme mandát pre trialóg o týchto otázkach, ktorý sa naďalej nechystá, napriek tomu, že všetci uznávajú, že táto politika je naďalej podfinancovaná. Otázky migrácie majú veľký potenciál destabilizovať nielen niektoré členské štáty, ale úniu ako takú a pri všetkej úcte k inovácii a ďalším oblastiam európskeho rozpočtu, pokiaľ nevyriešime neregulárnu migráciu, tak môže dôjsť k problémom, a na inováciu už nebudeme musieť ani myslieť. Je jasné, že komisia toto uznáva vo svojom návrhu budúceho viezročného finančného rámca. Keď sa pozrieme na celkové čiastky, ktoré sú mm, určené na túto oblasť, e, sú takmer trojnásobné v porovnaní s minulým obdobím 33 miliárd eur. Chcela by som taktiež zdôrazniť e, dôležitosť finančnej podpory oblasti prevencie radikalizácie, kriminality, kybernetickej bezpečnosti. A taktiež tu máme e, rozpočet pre vnútornú e, alebo fondu pre vnútornú bezpečnosť, ten je taktiež dôležitý. Taktiež sa tam navýšia rozpočty pre, alebo prostriedky pre EULISA o takmer 100 miliónov eur. Čo sa týka rámca interoperability, ktorý vstúpi do platnosti v roku 2019, EULISA musí mať dostatočné prostriedky a taktiež personál, aby mohla plniť dodatočné úlohy, ktoré boli pridelené. Taktiež máme obmedzené prostriedky, aby sme dosiahli všetky ciele, ktoré boli stanovené na e, zostávajúce dva roky súčasného VFR a preto je treba sa sústreďovať na účinné pridelovanie prostriedkov, aby sme riešili dôležité otázky, predovšetkým migráciu, pretože toto môže ohroziť budúcnosť únie. Teším sa na návrh stanoviska Libe k rozpočtu pre 2019, aby sme opäť mohli zdôrazniť naše priority. Ďakujem. Ďakujem, pán Ježek. Samozrejme, o tomto je treba ešte diskutovať. Pán Vioty by sa určite chcel vyjadriť, ale je treba to teraz ukončiť, túto diskusiu, keďže prichádza grécky minister pre migráciu. Máme pre neho tiež len krátky časový interval vyhradený a potom sa bude ďalej rokovať. Ďakujem pánu Krizogonosovi, ďalším tým spravodajcom za ich príspevky, pánu Viotimu. Ďakujem veľmi pekne. Grécky minister už tu bol. Príde teraz? Dobre. Toto je taká parlamentná minúta, ktorú mi povedali, že to bude trvať. Povedali mi minútu pred dvomi minútami. Hneď až príde, tak začneme rýchlo, pretože nemáme veľa času. Potom sa bude hlasovať. Milí kolegovia, prechádzame k bodu 4 nášho programu. Chcel by som srdečne privítať Dimitriosa Vitsasa, ktorý je novým gréckým ministrom pre migračnú politiku. A predovšetkým chceme vidieť nového ministra, to v každom prípade, ale taktiež je dôležité, že prišiel sem na Medzinárodný deň utečencov. Mali sme už s vami kontakt a pár stretnutí. Viem, že kolegovia niektorí už ministra dobre poznajú. Prebehli napríklad aj včera diskusie. Viem, že kolegovia sú zvedaví na to, čo povie minister o makroúrovni tejto problematiky. Taktiež sa môže vyjadriť nadchádzajúcej, nadchádzajúcemu stretnutiu rady budúci týždeň a taktiež, čo sa deje v Grécku, napríklad čo sa týka azylových služieb a podobne. Rozhodne sa situácia monitoruje a viem, že vy ste ochotní dnes s nami viesť diskusiu na túto tému. A mal som samozrejme dlhý úvod, ale chcem ešte dať príležitosť kolegom, aby sa pýtali. Na Medzinárodný deň utečencov ste si pripravili krátke video, ktoré chcete predstaviť a na to sa teraz pozrieme. Dobre? Áno, príde video, dobre. Sorry, the seamless organization. Prepačte, nie je to tu vždy až také hladké.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 Um, Dobre, takže vás tu srdečne vítam opäť. A teraz už môžeme začať našu diskusiu. Ďakujem. Budem hovoriť po grecky. Takže moje dojmy dúfam budú dostačujúce, aby som vás informoval o tom, čo sa deje v Európe a v, Gre- a v Grécku momentálne. Takže Pán predseda, je to dnes pre mňa veľká česť tu byť dnes v Medzinárodný deň utečencov a môcť sa vyjadriť o vašom výbore. Rád by som aj členom výboru poprial dobrý deň. Úloha Európskeho parlamentu pri plánovaní eh, manažmentu alebo zvládania utečeneckej krízy a vytváraní politiky v oblasti azylu a migrácie je zásadná a dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Je to politika, ktorá musí rešpektovať naše spoločné európske hodnoty a ľudské práva a vychádzať z našich zmluv a princípov medzinárodného práva. Rád by som sa sústredoval na špecifické body tejto problematiky a vyjadril svoj názor na e, vývoji Dublinu 4 a taktiež ohľadom situácie v Grécku, aký máme program na druhú polovicu 2018 a na rok 2019. A ešte predtým by som rád povedal niečo všeobecne. Spoločný, spoločná európska cesta si vyžaduje neustály dialog víziu do budúcnosti a samozrejme aj odhodlanosť, ale všetko toto musí vychádzať zo spoločného základu, pretože ináč sa vrátime na prvé poličko, že nebudú žiadne dohody, žiadne spoločné princípy. A toto je tá zásadná otázka, ktorá je dôležitá, predovšetkým v prípade otázky utečencov. Ženevský dohovor a jeho New Yorkský protokol a ďalšie dohody majú byť uplatňované alebo nie? Keď hovoríme o solidarite, tak o aké solidarite vlastne hovoríme? O solidarite voči ľuďom a tým pádom o solidarite v rámci spolupráce medzi členskými štátmi a spoločenstvami, aby sme týmto ľuďom pomohli? Alebo hovoríme o solidarite medzi štátmi, aby sme sa vyhli zodpovednosti v tejto otázke a mali by sme sa teda riadiť tým, čo odpovieme na túto otázku a taktiež vytvárať príslušným spôsobom praktické opatrenia, ktoré budú zavedené. Samozrejme, moja odpoveď by bola tá prvá, ktorú som spomenul. Výzvy, ktorým čelíme v oblasti utečeneckej a migračnej problematiky si vyžadujú spoluprácu všetkých strán na základe medzinárodného práva, solidarity a zdieľania zodpovednosti. Naďalej sme ešte vzdialení od tohto cieľa, pretože nie všetky európske krajiny a európske inštancie sú tohto názoru. O čo tu ide? Potrebujeme inštitucionál, inštitucionalizovanú európsku migračnú azylovú politiku, ktorá by vyzerala nasledovným spôsobom. Poprvé, bezpečné a legálne cesty do Európy pre utečencov, aby nemuseli sa obracať na pašera ľudských bytostí. Po druhé, bezpečný a udržateľný európsky azylový systém, ktorý bude odolný voči krízam. A nezaťaží len členské štáty, ktoré majú vonkajšiu hranicu EÚ a po tretie posilnená spolupráca s tretimi krajinami, aby sme mohli riešiť príčiny migrácie. Dnes budem veľmi úprimný a chcem povedať, že v Južnej Európe sa veci nevyvíjajú príliš pozitívne sú tam rôzne konflikty a vojny za našimi hranicami. Vyzerá to tak, že tak skoro a Taktiež sa tam zvyšujú sociálne nerovnosti. Predovšetkým si robíme starosti ohľadom zhoršujúcich sa podmienok pre utečencov a vysídlené osoby v Libanone, v Jordánsku, eh, v Líbii, v Sýrii a v Turecku. Taktiež máme na túto tému správu od UNHCR a IOM. Reakcia na tieto výzvy musí byť spoluprácou nás všetkých. Európa musí čeliť týmto výzvam, taktiež presídlenie je dôležité v kontexte zvládania migračných tokov. Potrebujeme ambiciózny systém presídlovania. Týmto v podstate budeme bojovať proti pašerákom ľudských bytostí a zaručíme právo prísť legálne do Európy tým, ktorí to potrebujú. My sme navyšili svoje úsilie a musíme byť skutočne odhodlní v boji proti pašerákom, ktorí využívajú zúfalstvo niektorých ľudí. A jeden z najväčších problémov je momentálne otázka revízie spoločného európskeho azylového systému a taktiež dublinského nariadenia. Chcem jasne povedať, že Grécko podporuje rozhodnutie ktoré urobil Európsky parlament. A ja si myslím, že v podstate máme rovnaké stanovisko k tejto téme a sme veľmi radi, že prezident Tajani poslal list eh, gréckému premiérovi, kde hovorí o tom, že treba zaručiť, že členské štáty budú ťahať za jeden povraz. A ja chcem povedať, že aj nám ide presne o toto isté. Inými slovami, to, čo hovorí Európsky parlament, ale zároveň na úrovni Európskej rady je tomu ináč. Často sa veci začnú hýbať smerom do slepej uličky a my ako Grécko podporujeme úsilie bulharského predsedníctva vypracovať určitý progresívny kompromis, ktorý by zároveň obstál do budúcnosti. Myslím si, že toto je základ pre diskusie, napriek tomu, že sú tu rôzne názory. A dokument bulharského predsedníctva je teda základom pre diskusiu, ako som povedal. My nesúhlasíme s členskými štátmi, ktoré hovoria, že je treba sa vrátiť do do pôvodnej situácie. A my potrebujeme, aby Európsky parlament vyvíjal tlak ešte viac než doteraz, tak aby sme rýchlo mohli prejsť do postupu trialógu a vypracovať spoločné riešenie. Myslím si, že tu máme tento balíček siedmých návrhov, ktorý by mal byť vnímaný ako balíček. Pretože je balíčkom. A myslím si, že by sa nemal rozdeliť na jednotlivé dokumenty. Taktiež je treba povedať, že je 5 členských štátov, ktoré sa snažia spolupracovať na tejto téme. My sme vytvorili 13 pozícií pre Európsku radu a 9 z nich bolo zamietnutých, 4 boli schválené. Všetko toto sa stalo asi pred dvomi mesiacmi, medzi tým boli ďalšie voľby a klíma sa opäť zmenila, ale my si myslíme, že týchto 13 stanovisk, ktoré zhruba odpovedajú stanovisko Európskeho parlamentu, by mali byť schválené a prijaté. Avšak Uvítame diskusiu, ktorá nám umožní vypracovať riešenie, ale tých stanovisk je veľa, ktoré teda predložili krajiny, do ktorých utečenci prichádzajú, tie prvé príjmateľské krajiny, pretože tie nesú najväčšie bremeno. Chcel by som zopakovať, že je pre nás absolútne zásadné, že musíme zdieľať veci a nie len alebo zdieľať bremeno a nie vyvíjať, spôsobovať ďalší tlak na prvé príjimateľské krajiny. V súčasnej podobe to takto nedôže už pokračovať. Musíme podporiť naše služby a nemá logiku financovať určité členské štáty a nechať im to bremeno celé, je treba ho zdieľať. Európa by túto záležitosť mala riešiť. A taktiež sme sa pozreli na to, čo navrhuje Európsky parlament. Myslím si, že vaše nápady sú pozitívne. A toto je naše stanovisko ohľadom Dublinu. Teraz by som chcel hovoriť o situácii, súčasnej situácii v Grécku. Videli ste to video. Toto už nie je rok 2015. Prebieha diskusia v Európe, ale my sa nevrátime do roku 2015. Nemáme objektívne údaje, aby sme to mohli urobiť, pretože momentálna diskusia v Európe nehovorí o prerozdelení, hovorí lebo vyzerá tak, ako keby zajtra mal zase prísť rok 2015. Ale toto skresluje náš program. A toto je zásadná vec. V roku 2015 bola núzová situácia. My naďalej vyvieme rovnaké úsilie. Ale situácia sa zmenila už nie tak ako v roku 2015. Ja nehovorím, že tam nie sú nejaké problémy a ťažkosti, ale situácia vtedy v porovnaní s terajšou ukazuje, že sme zaznamenali veľký pokrok. Nebudem toto nejak ospevovať, ale trochu to popíšem. Teraz máme 60 tisíc migrantov a utečencov e, v Grécku, asi 16 tisíc toho na ostrovoch, taktiež je zvýšený, alebo v druhej polovici 2017 prišlo viac utečencov z Turecka a pokračovalo to aj v prvých mesiacoch roku 2018. Nebudem zachádzať do špecifických čísel, ale mali sme obrovský nárast, predovšetkým v apríli a predovšetkým na e, pozemných hraniciach. A toto spôsobilo obrovský problém pre grécky príjmací azylový systém, predovšetkým na Egejských ostrovoch a na regióne okolo rieky Evros. Taktiež sme v neustalom kontakte s Európskou komisiou, s komisárom Avropoulosom a s bulharským predsedníctvom. Spolupracujeme taktiež s Tureckom. Mali sme dve technické stretnutia na vysokej úrovni v Istambule a v Aténach a výsledok týchto stretnutí bol taký, že sa prílivu utečencov dostal späť na úroveň, na ktorej bol v maj 2017, teda klesol. 6600 v apríli, 3500 v maji a taktiež e, v júni zatiaľ je to niečo cez 120. Takže rozhodne vidíte veľký rozdiel. Takže čo chce Grécko? Grécko chce mať dobrú spoluprácu s Európskou úniou a taktiež s Tureckom pri zvládaní migračných tokov. Nedávno sa hovorilo o tzv. trase cez Západný Balkán a Jadranskú oblasť a ja by som chcel zdôrazniť, že nemáme žiadne údaje, ktoré by toto podložili. A pokiaľ vieme, tak nemáme žiadne sekundárne toky z Grécka do krajín v strednej a severnej Európe. A preto chceme, aby všetci vychádzali len z faktov a z údajov podľa našich čísel. V roku 2017 len os- prišlo z Albánska len 18 radmistných žiadostí a v roku 2018 dohromady Máme zatiaľ len tri žiadosti o readmisiu. Našou hlavnou obavou je momentálne čo najskôr vlastne uh, uloviť eh, ostrovom východ, vo východnom Egojskom uh, mori Lesbos a Samos, ktoré sú vlastne na frontovej línii tohto prílevu, vzhľadom na svoju geografickú polohu na vonkajších hraniciach EÚ. E, nadmerné e, počty v táboroch tam sa nachádzajúcich e, viedu, vedú k tomu, že sú obavy o teda aj zdravotnú bezpečnostnú situáciu jednak migrantov a aj obyvateľov ostrovov samotných. V zásade sú tam žiadatelia o azyl, nie migranti teda e, sú tam žiadatelia o azyl, ktorí sa obracajú na náš azylový systém. To treba mať na pamäti. My teda potrebujeme urýchliť azylové konanie, plne rešpektujúc samozrejme práva e, žiadateľov o azyl. Ehm, náš e, azylový zákon bol v máji novelizovaný, máme tam tri piliere, zjednodušenie administratívneho konania, urýchlenie rôznych postupov konaní, čo pomôže dodržiavať záväzky Grécka a pomôže nám lepšie chrániť samotných žiadateľov azyl. A takisto eh, je tam zameranie sa na tých utečencov, ktorí sa v Grécku ocitnú mm, v súlande s gréckými eh, medzinárodnými záväzkami a našimi vlastnými hodnotnými, hodnotami. Avšak medzinárodné právo samotné všetko toto nevyrieši. Potrebujeme prijať ďalšie administratívne kroky a preto sme eh, prijali ďalších 400 pracovníkov do našich azylových služieb a z 12 na 20 e, sa zvýši e, počet takýchto výborov pre utečencov do konca e, roku 2019. Hlavná otázka, s ktorou sa zaoberáme a dúfam, že ju teraz vyriešime, je otázka tlmočenia, potreby tlmočenia. Nebudem tu zachádzať do nejakých podrobností, ak by ste mali záujem, môžem na to zodpovedať. No a samozrejme musíme zlepšiť podmienky príjmania, aby sme dokázali um, um, splniť potreby ktoré s týmto prílivom um, súvisia. No a potom aj druhá vec je finančné plánovanie na druhú polovicu roku 2018. Predložili sme aktualizovaný finančný plán Európskej komisii a tiež uh, aj nový plán na rok 2019. Momentálne v Grécku sú ľudia ubytovaní v 27 zariadeniach pod dohľadom štátu. 7 nových sa by, e, teda vznikne v rámci programu ST a potom je tam vyše 20 tisíc ľudí v e, ubytovniach e, a asi 30 tisíc by to malo byť do konca tohto roku. 300 miest bolo pre eh, maloletých bez prievodu. Momentálne máme 1956 miest a chceme to eh, číslo zvýšiť na 3000. Chceme v priebehu júla presunúť 2000 zraniteľných ľudí z ostrovov na pevninu a zároveň do konca septembra chceme dosiahnuť situáciu, v ktorej nebude na ostrovoch viac než 10 tisíc ľudí. Maloletí utečenci a migranti, podobne ako grécké deti, sú zo zákona školopovinné, majú špeciálne triedy. Um, takisto ministerstvo školstva prijalo špeciálne osnovy. No a začali sme programy integrácie. Program integrácie funguje veľmi dobre. Máme to napríklad v Tesalóne, v Solúne a v ďalších mestách máme taký pilotný projekt v prvom rade ide o to, aby sa naučili po grecky, aby sa identifikovali zručnosti, no a takisto ide o prístup eh, utečencov na, a migrantov na trh práce. Chceme tiež mať eh, taký dočasný program pre ľudí, ktorí dostanú azyl. Eh, tam bude na 6 mesiacov 5000 miest. Tí ľudia sa potom môžu zapojiť do integračného programu. Takže dámy a páni, kolegyne a kolegovia, Európa je na kryžovatke. Stojíme pred veľkými výzvami. Naše reakcie, náš prístup k týmto témam podmiení budúcnosť Európskej únie pre budúce generácie. A chcem povedať jednu vec absolútne jasne. Neurčito e, smer, ktorým sa Európa prikloní, pokiaľ ide o ľudské práva, hodnoty, solidaritu. Čiže bude sa Európa prikladať k týmto hodnotám alebo k xenofóbii a rasizmu. To nebude jediná vec, ktorú to určí. Určí to aj budúcnosť Európy ako únie. Takže na, za všetkých okolností musíme brániť naše spoločné európske hodnoty, musíme dbať o to, aby naše rozhodnutia boli rešpektované, musíme rešpektovať solidaritu pre iných ľudí na, základe, na tom základe, na ktorom je vybudovaná Európa. Úloha Európskeho parlamentu a výboru LIBE v týchto témach, ktoré sú také kľúčové pre našu budúcnosť, je dnes dôležitejšia než kedykoľvek v minulosti. A preto vaša úloha, úloha každého z vás je taká dôležitá. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Teraz eh, dáme priestor otázkam našich eh, členov. Ja by som e, začal. Vy ste spomínali samozrejme, že sú teda e, členovia, tak povediac, na frontovej línii a že spolupracujete. A Čiže keď počúvate o týchto dublinských návrhoch, ktoré vlastne nie sú v súlade s tým, čo ste vyhovorili, hovorili, e, aj s tou pozíciou parlamentu, ktorej sa Grécko približuje napríklad to, offshore e, spracovanie žiadosti alebo e, e, zachytenie utečencov. Teda, ak ste o tom nepočuli, nevadí, ale ako člen rady možno sa k vám niečo také dostalo. No potom otázka k tomu riadiacemu orgánu a rozpočtu. Aká je momentálna situácia, pokiaľ ide o teda financovanie? Určite budú k tomu aj podrobnejšie otázky. Dobre, takže začneme so znamom a poprosím všetci, aby ste dodržiavali dvojminútový rečnícky čas. Pán López Aguilar ako prvý, nech sa páči. Ďakujem, pán minister, a ďakujem, že ste prišli medzi nás. Ďakujem za vaše slova. Ďakujem za grécku snahu eh, vysporiadať sa s touto pretrvávajúcou situáciou. Teraz nie je čas na nejaké prejavy. Počuli sme už mnohé prejavy, mnohé slova zazneli v migračnej eh, kríze aj v plene parlamentu. Teraz je čas riešiť konkrétne otázky, od, obratiť sa na ministra s konkrétnymi otázkami ministra, ktorý zasada v rade, tam, kde je problém. Pretože ste správne povedali, tu v Európskom parlamente máte alianciu, máte spojencov, aby ste mohli tú situáciu riešiť aby ste mohli navodiť zmenu, pretože doterajšia reakcia zo strany Európskej únie, teda rady, je absolútne, e, absolútnym zlyhaním. Ako teda vidíte možnosť pred koncom tohto volebného obdobia e, zostaviť nejakú alianciu v rade, aby ste zablokovali celú tú zmenu, ktorá sa očakáva na základe teda e, súčasného statusu v azylovom systéme, čiže Dublin. Zdieľaná zodpovednosť. Aká je šanca, že Gréci a nejaké ďalšie členské štáty, vrátane novej vlády v Španielsku, že by mohli potlačiť tú snahu, ktorá sa očakáva. Momentálne je Dublin zablokovaný. Znamená to, že celý azylový systém je zablokovaný. Nie je eh, pokrok vpred ani čo sa týka podmienok príjmania, konania, usídlenia a všetko, čo sa teda očakáva, tie zmeny v tom azylovom systéme. Je nejaký krok vpred? Nie, pretože dublinské nariadenie je zablokované. Čiže je možnosť do konca volebného obdobia, že dojde k nejakej zmene a aká je e, vaša, vaše očakávanie? Akú pomoc by vám mohol dať Európsky parlament, aby ste dosiahli zmenu v rade? Ďakujem. E, kolegovia dostanú slovo podľa poradia, ako sa prihlásili. Barbara Spinelli, dve minúty, nech sa páči. Aj ja chcem pánu ministrovi Vicasovi veľmi poďakovať a celému Grécku samozrejme za snahu ktorú vyvíja aj v tých ťažkých hospodárskych podmienkach. A mám otázku. A tá sa týka toho e, neúspechu e, alebo odmietnutia e, alebo v podstate e, tu máme ten e, náčrt e, toho možného e, tej možnej dohody zo strany e, rady e, kde e, sa teda hovorí o otázkach, e, ktoré súvisia e, s centrami pre migrantov a hotspotmi, ktoré by mali byť teda mimo Európy. To znamená tá externalizácia tohto problému. Ja vidím veľké nebezpečenstvá tejto politiky, e, pretože tu je otázka tých postupov na rozlišovanie medzi ekonomickými e, migrantmi a e, žiadateľmi o azyl a tie sú pomalé, tie sa nedajú nejak e, urýchliť. No a potom je tu otázka právnych predpisov v jednotlivých krajinách, ktoré sa líšia, neriešia všetky tieto otázky. Potom sa tu nehovorí o E, presídlovaní a tak ďalej. Takže aká bude, aké bude stanovisko Grécka a aký typ spojenectiev by chcelo povedzme uzavrieť vzhľadom na to, že bude mať pravdepodobne podporu Španielska, ale nebude mať e, podporu krajiny prvého vstupu, ako je napríklad Taliansko, bohužiaľ, nebude mať podporu Talianska. Ďakujem vám.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 Dobre, v prvom rade vám veľmi pekne ďakujem, pán minister, za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujem vám, pretože áno, čo hovoríte je pravda, musíme dnes nastaviť budúcnosť Európy v tom, čo robíme. Súhlasím s vami. Grécko nesie jednu z najväčších záťaží a áno, naše hranice sú spoločné, a musíme sa vysporiadať so spoločnými výzvami a ak sa musíme s nimi vysporiadať, musíme to robiť spoločne. Hovoríte o tých 60 tisícoch ľudí v Grécku momentálne a myslím si, že je dôležité pozrieť sa na údaje všetkých krajín. Realita nie je jasná. Verejná mienka eh, nie je taká angažovaná ako v roku 2015-16. Čiže moja otázka na vás je, že eh, čo sú odkiaľ najmä pochádzajú títo ľudia, ktorí sú v Grécku, aká je ich štátna príslušnosť, aké je percento maloletých. Hovorili ste o tých plánoch e, na prijatie e, troch tisícov maloletých bez prievodu, ale koľko ich je naozaj? Hovorili ste, že tieto deti možno chodia do škôl, ale koľké naozaj do tých škôl chodia? Hovorili ste o potrebe začať ten trialóg. My vás v tom plne podporujeme a chceme naozaj tlačiť na všetky dvere, aby Grécko nebolo v tom samé v znášaní tejto záťaže. Hovorili ste tiež o situácii na ostrovoch a o problémoch, ktoré vznikli. Ako vám môžeme podať pomocnú ruku aj v tomto? Mohli by ste nám niečo naznačiť, pretože nenáme všetky informácie, takže prosím, využite dnešnú príležitosť a dajte nám nejaké informácie, aby sme vám mohli pomôcť. Ďakujem, pán Tirkos. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán э, minister, chápete, aké je dôležité, že ste dnes tu, najmä vzhľadom na to, čo povedala posledná rečníčka. Nemáme údaje. Máte tu spojencov vľavo, vpravo, v strede v tomto parlamente, ale potrebujeme podrobnejšie údaje, než to, čo dostávame od komisie, pretože iba tak vás dokážeme podporiť a dokážeme eh, pod, poskytnúť veľmi cielené opatrenia. Musíme teda presne vedieť, čo sa v Grécku deje. Uh, otázka Merkel-Macron. Uh, snažia sa zabraniť nelegálnemu prílevu. Nepovedali nič o migrantoch alebo spoločnom európskom azylovom systéme. Čo si myslíte sa udeje na tomto e, fronte? A po druhé, ak sa to neudeje počas bulharského predsedníctva, aké sú vyhliadky, že sa niečo udeje s týmto balíkom ešte počas rakúskeho predsedníctva? Miltos položil tú otázku lepšie než ja. Ja som sa chcel to isté opýtať, ale mm, vy ste to povedali jasnejšie. Pani Kiengi, nech sa páči. No ja chcem eh, pánu ministru Vicasovi poďakovať za prezentáciu. Eh, Absolutne súhlasím s jeho analýzou o mm, spoločných hodnôt a spoločných cieľov, ktoré treba dosiahnuť e, vytvorenie spoločného azylového systému, ktorý bude respektovať, ľudské práva. My tu v parlamente urobíme všetko, čo je v našich silách. A už to aj vlastne robíme na základe všetkých tých návrhov, ktoré sú súčasťou holistického prístupu odhlasovaného v apríli 2016 väčšinou tohto parlamentu. E, a obhajujeme e, teda už od roku 2017 e, stanovisko, e, ktoré je zárukou spravodlivého azylového systému. A vychádzame aj z práce bulharského predsedníctva, aj z vyhlásení v tlači, kde sa hovorí o regionálnych platformách Eh, kde by sa sústreďovali eh, ekonomickí migranti, tak aby sa zabránilo ich pohybu eh, v rámci Európskej únie. Vy, ktorí ste na rade, by ste mali hovoriť s členskými štátmi a informovať ich o stanovisku tohto parlamentu jednak ohľadom do dublinského nariadenia, v, to, o ktorom sa hlasovalo s väčšinou 2. oktobra 2017 a potom aj ohľadom holistického prístupu. To znamená všetky tie body, o ktorých ste hovorili, humanitárne otázky a podobne. Myslím, že chýba skôr politická vôľa, nie návrhy a myslím si, e, že to sú veci, ktorých by sa mala ujať, malo ujať ďalšie predsedníctvo rady. Ďakujem. Kolegovia sa teda pýtali, že ak je priestor na nejaké zjednotenie s progresívnejšou líniou, trošku sa obávame z toho, čo e, sa k nám dostáva z rady. Takže pani Winberg. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán minister. Aj keď hovoríte, že vidíme tu pokles v počte migrantov, ktorí prichádzajú do Grécka, napriek tomu vidíme nárast v priebehu roku Turecka. A to práve takí, ktorí prichádzajú z Turecka na grécké ostrovy. Takže čo hovoríte na to? Ja myslím na tú dohodu s Tureckom, ktorá bola podpísaná e, teda jednak jednej, že sa budú posielať e, teda ľudia naspäť e, do Turecka, ak sa jeden príjme. Takže mohli by ste k tomu uviesť nejaké čísla, koľko ľudí bolo odoslaných naspäť do Turecka po podpise tejto dohody. No a vidíme, že stále viac krajín hovorí nie príjmaniu týchto lodí. Videli sme to v Taliansku, hovoria teda nie, že už stačí. Malta tiež hovorí nie. Čiže Španielsko prijalo tú poslednú loď Aquarius a Španielsko e, teda e, tiež skoro náplní svoje kapacity. Teda vidíte vy ako minister, že je tu určité riziko, že teraz E, viac migrantov sa opäť rozhodne ísť cez Turecko na grecké ostrovy. Vidíte to ako nejakú možnosť, že by sa takéto mohlo stať? No a určite sledujete e, vývoj, že e, stále viac krajín členských štátov EÚ hovorí nie tomuto azylovému systému. Už naozaj veľmi dlho o tom diskutujeme a zdá sa, že to nikam nevedie, takže rozmýšľam, že ako dlho Grécko a e, obyvateľia v Grécku tam ostanú vlastne e, m, s týmito migrantami a videla som, že sú tam aj veľké spory e, na Lesbose medzi migra- skupinami migrantom, migrantov. Čiže bolo potrebné presunúť niektorých do Aten a e, je tam riziko eskalácie týchto sporov. No a keď predsedníctvo prejde na Rakúsko, čítala som, že Rakúsko má trošku iné návrhy na to, ako riešiť tento problém s nelegálnymi migrantami. Takže dúfam, že budete počúvať aj novú predsedníckú krajinu. Ďakujem. Mr. Chrysogonos, please. Pán Chrysogonos. Κύριε Υπουργέ, αφού σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Vážený pán minister, vítajte parlamente, aj v mojom mene vás vítam v Európskom parlamente. Ja by som chcel počuť eh, vaše stanovisko k tomu, čo tu počúvame za posledných pár dní eh, z Nemecka. Ako viete, je ohrozená stabilita vlády vzhľadom, teda aspoň tak sme počuli, keďže ministersko, eh, nemecké ministerstvo zahraničných vecí má návrh na zvýšenie presídlenia uchádzačov o azyl z krajín prvého prijatia, aby e, uľavili e, tej záťaži a to sa, teda, toho sa obáva nemecký minister vnútra. Takže ja sa chcem opýtať, ak sa to všetko zrealizuje, najmä pokiaľ ide o Grécko, s otázkou teda presídlenia z Nemecka do Grécka. Aké budú dôsledky pre Grécko? A vytvorí to potom humanitárnu krízu s nepredvídateľnými dôsledkami. A grécky štát nebude zla, zdať na to zareagovať podmienkami, ktoré má, pri, pra, v rámci teda eh, prostriedkov, ktoré má. <clears throat> Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister, za podporu e, gréckej vlády ambicioznej reforme e, Dublinu e, schválenej týmto parlamentom. Je to ambiciozná, silná reforma, ktorá znamená jediný skutočný európsky systém delenia zodpovednosti. Nahrádza princíp eh, prvej krajiny vstupu um, princípom presídlovania zabezpečuje, že každý európsky štát urobí svoj eh, diel práce. Obávame sa, že 28. Um, sa rada rozhodne, že opäť nerozhodne. A, a eh, zdá sa, že návrhy odhlasované dvoma tretinami parlamentu rada vôbec ani nediskutovala. Ehm, to znamená, že sa o e, princípe solidarity asi vôbec nehovorí a nebude hovoriť. Ehm, a v podstate ide o e, neschopnosť týchto e, ľudí prísť s nejakými konkrétnymi riešeniami a spôsobuje to len posilnenie populistických a fašistických síl v našich e, krajinách. V podstate ide o základné princípy Európskej únie. Je to mimo realitu. Ak sa bude pokračovať s politikami externalizácie našich zodpovedností, tak e, v podstate sa nič zásadného nestane pretože celé roky to už nefungovala a ehm, v podstate sa vytvoria, vytvorí ešte nebezpečnejšia situácia a ešte nebezpečnejšie ehm, cesty smerom do Talianska a e, Grécka. Rada musí o tomto diskutovať a rozhodnúť a treba urobiť e, maximum, aby 28. E, e, nepremárnila túto historickú príležitosť, lebo ide o našu vlastnú budúcnosť. Ďakujem. Um, Ďakujem, pán Ježek. Ďakujem jeden think tank, European Stability Initiative, ktorý, sa, eh, ktorý teda má sídlo alebo pôsobí v Berlíne a jeho predseda Gerard Schnauz, eh, sú architekti myšlienky dohody medzi Tureckom a EÚ, aby sa zvládla táto migračná trasa, ktorá vedie cez Grécko a teraz predkladajú inú myšlienku, ako riešiť túto trasu z Líbie. Hlavný prvok je skrátiť azylové konanie podľa holandského príkladu, kde to trvá do dvoch mesiacov na spracovanie, vrátanie odvolania a všetkých potrebných zábezpek a myslia si, že ak sa to bude uplatňovať v južných krajinách EÚ spolu s dohodou o návrate, tak e, teda bude rozlišované medzi tými, ktorí sú skutoční uchádzači o azyl a tak ďalej. Takže rád by som počul, čo si vymyslíte o tejto myšlienke a čo by to e, potrebovalo ako podporu opatrenia aj zo strany EÚ aby sme to sa mohli pokúsiť dosiahnuť. Ďakujem. You, Martina Ďakujem, Martina Andersen, prosím. Ďakujem, pán minister, za informácie. Asi veľa z nás bude súhlasiť s tým, že nikto sa nerozhodne byť utečencom. Len tak chcem vám poďakovať, poďakovať Grécku za snahu aj napriek tomu, že ešte nie sú bezpečné a legálne e, cesty, ktoré by boli vytvorené. Máme e, dnes stretnutie Koreperu, ale e, tie informácie, ktoré dostávame, ktoré sa týkajú hotspotov, nie sú moc dobré. A Ehm, niektorí kolegovia sa tu už vyjadrili o tom, že e, sa tu veľa hovorí o solidarite, ale na rade e, toto slovo nie je až tak e, ehm, dôležité. Ja si myslím, že by sme mali sa riadiť určitými normami a hodnotami, o ktorých hovoríme, ale zdá sa, že sa v tom, v tom všetkom strácame keď sa pozeráme na medzinárodnú rolu, ktorú máme v Ženeve, v New Yorku a podobne. Napriek tomu všetkému, toto všetko sa ignoruje. Takže ja by som sa vás chcela spýtať, pokiaľ ide o pašovanie utečencov, pašerákov v Krécku a inde. Ako sa toto riešia? Aký pokrok e, sa urobil? A na, takisto aj v procese integrácie 6600 ľudí e, pristálo na brehoch Grécka, či už utečenci alebo ekonomickí migranti v dôsledku chudoby a klimatických zmien. Aj na to sa občas zabúda. A potom je tu otázka zjednocovania, spájania rodín, tých právnych a praktických e, prekážok. Aj o tom by sme chceli počuť viac. Ale v každom prípade vám chcem poďakovať za všetku snahu. A viem, že by ste chceli urobiť viac a v tom by ste mali dostať podporu. Ďakujem. Ďakujem, pani Rosenberg. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, pán e, predseda, e, ďakujem, pán minister, za to, že ste prišli na tento výbor, aby ste nás informovali. Kolegyňa hovorila pred chvíľou o novej skutočnosti a to, že Pán Seehofer, nemecký minister vnútra, vyvíja nátlak na pani Merkelovú, pokiaľ ide o Dublin a návraty do krajín e, prvého vstupu. Zároveň vieme, že Nemecko zmrazilo ten e, proces zjednocovania a spájania rodín. To znamená, členovia jednej rodiny sú rozptýlení v rôznych krajinách konkrétne moja krajina je krajinou prvého vstupu. Do akej miery grécka vláda tento problém rieši? Ako má v úmysle ho riešiť a riadiť? Lebo toto je problém, ktorý teraz mm, existuje v rámci Dublinu. Ďakujem. Ďakujem, Birgit. Lot, Pani Birgit Sibel. Eh, ďakujem, pán predseda. Nebudem opäť očak opakovať, e, že veľká väčšina e, utečencov a žiadateľov o azyl e, sa nachádza v tretich krajinách. Ale zároveň budem trvať na tom, že Európska únia musí byť miestom, ktoré poskytne ochranu ľuďom, ktorí utekajú pred politickým prenasledovaním a mučením. Pozrieme sa napríklad na Nemecko zasielanie alebo posielanie e, preč e, všetkých týchto e, utečencov bez ďalšieho riešenia, bez snahy ich integrovať. To by vytváralo obrovský tlak na ďalšie krajiny. Európske riešenie však existuje. Už ste o tom hovorili, hovorili ste o hlavných bodoch, napríklad relokácia, tie právne, zákonné spôsoby, ako um, umožniť usadzovanie sa, modrá karta a E, spolupráca s krajinami pôvodu, aby sa ľudia nenechali nalákať e, e, nejakými falošnými prísľubmi pašerákov a obchodníkov s ľuďmi. A samozrejme snaha o lepšiu integráciu vlastných občanov v týchto krajinách, ktorí sa vrátia. Takže ten film, ktorý ste nám ukázali a ten úvod ukazuje, že v súčasnosti čelíme, čelíte v Grécku veľkým Vyzvám ale že situácia sa vyvíja, že na tom pracujete aj v tejto zložitej situácii. Takže pokiaľ ide o situáciu na ostrovoch, mám niekoľko otázok. Hovorili ste o 16 tisícoch ľudí na ostrovoch a aj o tom, že chcete o, znižiť tento počet. Môžete nám vysvetliť, čo to znamená? Pošlete viac ľudí späť do Turecka v rámci relokácie E, bude sa relokácia zlepšovať, alebo ich e, pošlete na hlavný ostrov, alebo e, využijete viac podporu od komisie, agentúr a ďalších členských štátov. Na riešenie tejto otázky, prosím, môžete na tieto otázky odpovedať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Birgit. A nikoho som nevynechal. mňa už asi nikto nebude počúvať potom, ako ste hovorili vy, ale je tu veľa ľudí, ktorí na týchto spisoch, ktoré sa týkajú Dublinu a podobne, pracujú. Ide o to, e, že práve títo ľudia sú tu, tak preto vám kladú toľko otázok e, aj ohľadom e, tej otázky utečencov, o ktorej hovorili nemeckí kolegovia. Takže prosím, Teraz máte možnosť eh, odpovedať na otázky. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem za všetky otázky. Eh, ukazujú z rôznych uhlov pohľadu, aký záujem existuje o otázku utečencov a migrantov ale kým e, budem odpovedať na jednotlivé otázky, chcel by som vás ešte informovať o niekoľkých faktoch, e, na ktoré samozrejme prihliadame. Vieme, koľko utečencov je napríklad v Jordánsku. 6 miliónov. 6 miliónov utečencov. V Turecku 3 milióny. Sú krajiny, a na to chcem upozorniť, e, ktoré majú obrovské problémy. A o tom včera hovorili niektorí grécky e, poslanci, a to znamená, a včera to bolo, to znamená, hovorili o o nejakých mesačných alebo polmesačných správach pre výbor LIBE, buď priamo od ministerstva, alebo stáleho zastúpenia Grécka v Bruseli, tak, aby ste mm, pri najmenšom videli tie informácie z našej strany. Pretože veľmi často máme informácie len od médií. Ja to nechcem spochybňovať, ale niekedy skutočne je to úplne e, odlišné vnímanie, takže bolo by dobré, keby bola iná forma spolupráce, aby sme skutočne e, mohli pracovať s ľuďmi e, z terénu a aj s ministrom. Ja samozrejme ako minister môžem spolupracovať na určitej úrovni, ale ide o to, aby tí ľudia, ktorí sú v každodennom kontakte s utečencami, mohli byť do toho zapojení. Tí, ktorí sú v e, táboroch, ktorých registrujú, ktorí pre nich e, tlmočia, ja od nich by som sa chcel dozvedieť, aká je pravda. Tým, že tam pôjdem, e, nie len zo svojho úradu, pretože tie problémy, ktoré skutočne existujú, vidíte najmä v teréne. No a môžem povedať teraz veľmi stručne niečo o Grécku a samozrejme poskytnúť všetky informácie v odpovedi na niektoré z týchto položených otázok a takisto sa chcem vyjadriť k Dublinu 4 a ďalším e, otázkam, ktoré, ktoré boli vznesené. Grécko v porovnaní uh, do roku 2017 absolvovalo 30 e, e, fondov poskytnutých e, Európskou úniou a ten program bude trvať do roku 2020. Nevieme, ako to bude na konci roku 2017, alebo ako to bolo na koncu 2018, ako to bude v tomto roku, ale ešte nemáme údaje. Ale e, priemerná miera absorpcie e, v EÚ je 10 A ja chcem povedať, že e, tie postupy, ktoré máme, sú pomerne pomalé, takže by sa žiadalo zlepšenie. A nemáme jednoducho financovanie. To financovanie, povedzme, teoreticky existuje, ale nepodarilo sa ho využiť e, v prospech e, utečencov. A to treba zmeniť. V roku 2015 sme ešte nemali ministerstvo pre migračnú politiku napríklad. A nemali sme ani e, riadiaci orgán pre takéto fondy. Takže mne ide o to, aby som povedal, že my sa snažíme tieto problémy riešiť v tejto chvíli a tá kritika E, a samozrejme prichádza kritika, ale niekedy aj negatívna kritika e, prináša dobré veci. Ja samozrejme príjmam e, túto kritiku a to ma stimuluje na to, aby som pracoval ešte usilovnejšie. Musíme skutočne urobiť pokrok v týchto veciach. Takže takáto je momentálne situácia. No a čo sme už urobili? Mali sme na rok 2018 konkrétny rozpočet a na konci marca sme si uvedomili, že naše odhady na 2017, eh, na 20, eh, ktoré sa týkali roku 2018, eh, neboli dostatočné. Jednoducho sme podcenili to, čo sa stane. Takže sme zrevidovali, poslali zrevidovaný program komisii na základe hm, týchto zistení do konca júna. Sme si povedali, že by sme hm, mali E, e, vytvoriť ďalších 11 e, centier príjmania. Chceli sme zachovať teda tých, ten počet, ktorý už sme mali otvoriť ďalšie. Takže len na ilustráciu. A to vlastne bolo súčasťou tohto zrevidovaného rozpočtu, ale boli sme, boli sme informovaní, že to bude schválené do konca mesiaca. No a zároveň a pripravujeme e, e, takisto aj e, pracovníkov, ktorí budú spadať pod rozpočet na rok 2019. Takže čo bude v roku 2019? Bohužiaľ, ten systém núdzovej pomoci jednoducho nebude fungovať, zastaví sa. Bude len bežná pomoc a podpora a rozpočet pre ministerstvo sa v dôsledku tohto posilnil a to je veľmi dôležité. Takže pokiaľ ide o tú e, bežnú pomoc, e, Digi Home má e, zložitejšie postupy než Digi Eco, kde tie peniaze plynú priamo medzinárodným organizáciám. Takže musíme už teraz byť pripravení na to, aby do konca roka sme boli schopní vyriešiť tie problémy, ktoré nastanú vieme, že nastanú. To znamená znižiť administratívu, zlepšiť postupy a pracovať na základe toho, že tá práca, ktorú robíme, je e, najmä v prospech tých, ktorí to potrebujú. Takže e, tých poberateľov, to znamená, budeme podporovať ich. E, nebudeme, e, nepotrebujeme postupy, ktoré zvyšujú celú, celú komplikovanosť systému, potrebujeme systém e, e, záruka. E, E, zabezpečenia určitej rovnováhy. A e, ministerstvo e, sa takisto veľmi aktívne zapájalo, pokiaľ ide o toto financovanie, vykonalo sa veľa kontrol a um, skutočne sa to týkalo veľkého e, e, počtu ľudí, takže my sa skutočne snažíme bojovať na všetkých e, frontoch. No a požiadali ma, aby som hovoril pomalšie, ale bohužiaľ nemám veľa času. A ešte druhý bod – Áno, tlmočnička povedala, že je to príliš rýchlo. To, to je to, čo som povedal. E, pani tlmočníci sa stiažovali, že hovorím príliš rýchlo. Takže v zásade e, tie národnosti sú siečania, to je asi 40%, e, potom 12 až 13% z Afganistánu a Iraku a to sú tie dve veľké skupiny. A tá štvrtá skupina potom tá je z Pakistanu. To je e, veľký blok e, utečencov. E, podľa nového rozpočtu e, budeme mať e, dos- väčšie fondy na E, tlmočenie, pretože v roku 2017 sme mali s týmto e, obrovské e, problémy. My potrebujeme tlmočenie do 38, 38 jazykov. Napríklad na Lesbose potrebujeme tlmočníkov na 38 jazykov. Takže toto, toto sú tie problémy, ktoré máme priamo v teréne a vo všeobecnosti a štatisticky povedané, tu hovoríme o 27 až 30 e, celkovej populácie vrátane maloletých. A treba pamätať na to, že mnoho z nich je tam so svojimi rodinami. Menšie percento je bez sprievodu, asi 5 maloletých bez sprievodu celkovo. A 60 až 70 e, je vo veku 15 až 18 rokov a na základe našich nových právnych predpisov e, starostlivosť o maloletých e, je záležitosťou sekretariátu pre sociálnu solidaritu Ministerstva sociálnych vecí a práce. Takže... 3.000 Takže do konca roka budeme mať o 3000 viac miest v našich centrách, ktoré budú plniť aj európske štandardy. Pre nás je zásadné to, aby tam nebolo žiadne dieťa, ktoré by sa nachádzalo v nejakej neistej situácii. Chceme byť bezpečnou zónou, chceme, aby tie centrá fungovali normálne a napríklad na ministerstve niekedy máme problémy, pretože nás tlačí čas alebo z bezpečnostných dôvodov musíme deti dať do zadržiavacieho centra, ale toto Tomuto sa chceme vyhnúť. Ďalej, čo sa týka detí, ktoré chodia do školy, bohužiaľ nemám údaje, slobujem, že vám ich pošlem, ale chcem povedať, že v Leonas, to je druhé najväčšie recepčné centrum v Grécku, mali včera oslavu 18 verejných škôl, ktoré sú okolo tohto centra. A týchto školách samozrejme sú deti z utečeneckých alebo migrantských rodín a taktiež sú tam grécké deti. A ja som videl, že tam bola skvelá atmosféra, organizovali to učitelia, bolo to úplne pre všetkých, pre deti to bolo úžasné. Samozrejme, máme určite problémy, pretože napríklad sú tam určité kvoty pre jednotlivé školy a je treba poslať niektorých žiakov do inej školy. Máme problémy s určitými triedami, ale toto sa vyrieši. Takže to je v poriadku. A za posledný rok sme zadržali 350 pašerákov, Ukrajincov, Turkov, Grékov. Boj proti pašerákom musí byť našim hlavným zameraním. Viete, že tu ide aj o, o hospodárske e, aspekty, pretože po obchode, obchode s drogami a so zbraniami sa najviac obchoduje s ľudskými bytostiami a preto musíme naďalej pracovať a bojovať proti eh, tomuto nešváru, lebo to je pre nás veľmi dôležité, boj proti organizovanému pašovaniu ľudí. Taktiež do Grécka sa vrátilo do eh, Grécka 1643 osôb a vrátili sa v podobe dobrovoľného návratu. Toto sú ľudia, ktorí sa chcú vrátiť, dostali peniaze so sebou. A za posledného 2,5 roka to bolo 20 tisíc ľudí. Ako to tu už zaznelo, alebo zaznela tu otázka, chcel by som povedať, že proces udelovania azylu musí byť rýchly a dobrý. Nemôžeme, nemáme tam priestor na improvizáciu, lebo tam musí mať systém, ktorý dodržiava za každú cenu ľudské práva. A preto čo urobíme? Taktiež sme najeli teda viacej ľudí, aby nám pomohli s týmito procesmi na ostrovoch. Najeli sme teda 400 ľudí navyše a my sme sa zamerali predovšetkým, ako som povedal, na ostrovy, keďže nesmieme zabúdať, že v Grécku momentálne máme 568 utečencov z krízy z roku 2015. Toto sú utečenci, ktorí už sú legalizovaní ale taktiež ich potrebujeme e, sledovať a pomáhať im, pretože možno im vypršia papiere, treba ich predlžiť. Toto taktiež si vyžaduje určitú prácu a taktiež v súvislosti s tou témou Eh, administratívnych postupov tam je, dôležitá samozrejme rýchlosť, ale taktiež tam chceme mať stanovenú určitú lehotu. Hovoríme tu o 60 dňoch. Je to lehota 60 dní na ostrovoch a vieme, že napríklad je tam určitý postup, napríklad v Holandsku, nedávnom som sa stretol s kolegom z Holandska. Chcem mu poďakovať za informácie, ktoré mi poskytol a mi vysvetlil, aký je ten postup v Holandsku. My máme iný postup. My máme ešte jednu vyššiu úroveň a chceme, aby sa rešpektovali všetky práva, ale na druhej strane tu ide aj o v podstate počet alebo množstvo ľudí. Pretože napríklad v Európskom parlamente sa hovorí o rozdelení na základe Dublinu a v rámci tohto rozdelenia by Grécko malo e, každý rok spracovať 15 tisíc žiadostí o azyl, ale momentálne je to tak, že každý rok máme 50 tisíc. A vždy, keď sa hovorí o tejto téme, tak je treba mať po ruke čísla. V každom prípade sme sa pozreli na platné pravidla v jednotlivých členských štátoch, aby sme možno zefektívnili našu vlastnú prácu, ale musia byť vždy spravodliví. A teraz téma Dublinu. Ale ešte predtým s dovolením by som sa chcel vyjadriť k otázke pána Chrysogonosa, Chápete, že teraz nehovorím len o Grécku, sú aj iné krajiny, ktoré cítia tento migračný tlak, sú v takejto situácii. Máme vonkajšie hranice, začína sa s návratmi v rámci Dublinu a nehovorím len o Grécku, hovorím o Taliansku, Malte, Španielsku a tak ďalej. Takže táto téma má ešte ďalší rozmer a teraz máme 50-60 tisíc žiadostí z, za rok. Takže treba to všetko zrátať dohromady. Ako to máme robiť? Pretože teraz máme miesto len pre 60 tisíc ľudí, ale pokiaľ nám vrátia ďalšie osoby z Holandska alebo z Nemecka, tak čo potom budeme robiť? Kam ich dáme? V rámci Dublinu je treba hovoriť, tak ako podala pani Vosenberg, je treba hovoriť taktiež o téme zlučovania rodín, pretože v praxi to nie je v podstate len zmrazené, lebo na papieri je to zablokované, ale v praxi zatiaľ sa situácia nezlepšuje a Nemecko, alebo aspoň ja to vidím tak, Nemecko prispieva k riadeniu migračných tokov a ja si myslím, že by sme mali Nemecku pomôcť, podporiť ho. Pretože určitým spôsobom prispelo k zlepšeniu situácie. A myslím si, že nie je dobré, aby teraz sme prehodili si palacinku a zmenili úplne smer. A nehovorme stále o roku 2015. Hovorím z praktického pohľadu. No a na záver, čo sa týka Dublinu, Ja si nemyslím, že 28. júna sa nič nestane. To nie. Neviem, možno to všetko prichádza trochu neskôr, než by malo a začíname sa hýbať určitým smerom a to v podstate v dvoch zmysloch slova. Bohužiaľ nemáme riadnu odpoveď. Napriek tomu, že je to lepšie než v minulosti, ale čo sa týka Dublinu, tak tamto je aj na pleciach Európskeho parlamentu. Návrh Európskeho parlamentu, opakujeme, veľmi dobrý. Pokiaľ sa opýtate mňa, tak ja by som hlasoval s zatvorenými očami, s dobomi rukami, ale nie som europoslanec. Pokiaľ má niekto nejaký iný návrh, tak nám ho môže predložiť. Napríklad kompromisný návrh bulharského predsedníctva. To je ďalší návrh. My napríklad hovoríme, že toto prerozdeľovanie musí byť povinné, nie je dobrovoľné. Hovoríme, že tu nemôže byť toľko rôznych procedúr a toľko rôznych hlasovaní. Primárna zodpovednosť nemôže byť na tých prvých štátoch, ktorých je pár. Je treba o tom hovoriť. A potom je druhá strana, ktorá hovorí, nie, o tomto nechcem hovoriť, nehovorte o tom. Ale toto pre mňa nie je žiadna odpoveď. Toto nie je odpoveď. A pokiaľ chce byť únia hodná svojho mena, tak sa tu nesme, nesmú vytvoriť dvojaké hranice, vonkajšie a vnútorné. A poviem to iným spôsobom. V dramatickej situácii si často predstavím týchto utečencov, ktorí prichádzajú do Európy. Takže tieto osoby, títo ľudia sem prichádzajú alebo my ich priťahujeme. Pretože pokiaľ my prispievame k vojnám, ktoré sa odohrávajú v, v, okolných, v okolitých krajinách, tak v podstate kto spôsobuje príchod týchto všetkých utečencov? Ja si myslím, že miesto tohto rozhovoru by sme mali uvažovať ako pomoc Nigérii alebo Nigeru, lebo sú tam aj ľudia, ktorí nechcú odísť je treba taktiež pracovať na miery v Afganistane a v Sýrii. A je treba prispieť k tomu, aby sa dosiahla dohoda ohľadom jadrových otázok, aby žiadna krajina neodstúpila od takéto dohody. Myslím si, že toto nie je nejaké radikálne. Ja mám veľmi rád kompromisy, som zmierlivý človek, prezentuje to takýmto spôsobom, ale v podstate to hovoríme o hraniciach hovoríme o peniazoch a sme dosť tolerantní k tomu, že existuje Európska centrálna banka a spoločná mena, no ale keď sa hovorí o spoločnom systéme pre azyl, tak sa stane čo? Všetci naraz hovoria iba o svojom vlastnom štáte. A ja s tým absolútne nesúhlasím. Je to je taktiež ďalšia otázka. Myslím si, že sa tu vyvíja veľké úsilie a mohli by sme zvážiť určitý kompromis 22. E, júna, aby sa začal trialog s Európskym parlamentom. Toto je v podstate tá prvá etapa a pokiaľ mám teda povedať svoj tip, tak si myslím, že sa nám to podarí. Budeme hovoriť s trochou šťastia o spoločnom azylovom systéme v Európe nie o 6 mesiacov, ale o pár rokov. Ďalej dôležitá je pre mňa solidarita. Hovorí sa tu o myšlienke, ktoré zatiaľ nekoluje v oficiálnych médiách. Sú, je pár dokumentov, ale oficiálne to ešte nie je. Hovorím o téme hotspotov v určitých krajinách ale v čom vlastne spočíva tento návrh? Ja si myslím, že nemusíme hovoriť o nejakej ďalekej minulosti, o druhej svetovej vojne a tak ďalej, ale napríklad v 90. Rok, v 90. rokoch v určitých krajinách Magrebu alebo v určitých krajinách EÚ boli tam, bolo tam napätie a dokonca tam došlo aj k úmrtiam, dokonca bolo, bolo napätie aj vnútri v určitých krajinách, nielen medzi krajinami. A ja som proti tomu, aby sa menila teraz agenda. Aby sme nehovorili o prerozdeľovaní, ale o tom, ako z, v podstate obrániť alebo ozbrojiť naše hranice, aby sme sa báli, aby sme hovorili o strachu. Pre mňa toto je tá hlavná otázka. Myslím si, že v podstate bezpečnosť vyplýva z demokracie. A keď mi niekto hovorí, že bezpečnosť predchádza demokraciu, tak s tým nemôžem súhlasiť. A myslím si, že treba o tom diskutovať a neprerušovať túto diskusiu, ale dostávame sa pomaly do slepej uličky. A ja už som hovorila o všetkých týchto zrýchlených postupoch, ktoré sme, e, ktorými sme prišli, ktoré sme schválili. A taktiež sledujem, čo hovoria rôzne think tanky. Nemám nejaký iba jeden, ktorý by som sledoval výlučne. A myslím si, že urychlenie azylového postupu je zásadnou témou, ale táto, toto zrýchlenie nemôže byť predčasné, pretože je tu, sú tu určité body, s ktorými nemôžem za žiadne okolnosti súhlasiť. Napríklad Nemôžem povedať, že Afgánci nemajú právo na to, aby sa preštudovala ich žiadosť o azyl, alebo nemôžem povedať, že napríklad niekto zo Somálska alebo z Nigérie nemôže byť prijatý alebo nemôže využiť takúto možnosť. Takže pre mňa toto je téma, ktorá je dosť jasná, A už nemám veľa času, a preto by som chcel povedať len to, čo si myslím my na ministerstve. Povedali sme číslo ľudí, ktorí, ktorí, ktorí máme na ostrovoch a ja predpokladám, že medzi júlom a septembrom na ostrovy príde ďalších 6000 ľudí. A alebo dohromady 22 tisíc. Ja by som to chcel zredukovať na 10 tisíc a v priebehu mesiaca júla by som chcel na, v kontinentálnom Grécku otvoriť rôzne centra, kde by sme mohli príjmať týchto ľudí, predovšetkým tých najzraniteľnejších. A áno, samozrejme je to aj téma dobrovoľných návratov, ale toto je politická téma, na druhej strane je to téma, ktorá súvisí aj s urýchlením vybávania azylových žiadostí. Takže treba pracovať na oboch týchto aspektoch a dúfať, že to bude pokračovať pozitívne. A taktiež sú tu mnohé faktory, ktoré ovplyvňujú migračné toky v rokoch 2017 až 2018. Tam bola predovšetkým vojna v Afrine, a po druhé, masový odchod z Iránu a z Afganistánu do Turecka. Bol tam príliv Kurdov, ktorí v podstate prehrali, v odzvokách prehrali vojnu, dostali sa do Turecka a potom do Grécka. A toto má na nás priamy dopad. Je to, toto je jedna vec. A druhá vec je, boj, ktorý musíme viesť proti pašerákom. No a tretia téma je to, ako vyriešime problém s Tureckom. A to už je, tu už končím, riešenie migračnej krízy v Európe nie je možné, pokiaľ nebudeme komunikovať s Tureckom, pokiaľ nebude otvorený komunikačný kanál. Nemôžeme napríklad hovoriť hovoriť o niečom bez toho, že by sme e, rozhodli, kto to zaplatí, pretože nakoniec, pokiaľ nikto nič nechce zaplatiť, tak kto to zaplatí? Grécko. A v podstate toto sa používa na vydieranie Európy, ale hovoríme, hovorí sa tu napríklad o rozmiestnení vojakov na hranici, ale Turecko chce vojensky vyriešiť tento problém, problém migrácie, ale to sa im nepodarí. A okrem toho sa ten problém ešte zhorší. Ďakujem, pán minister. A naozaj to zaslúžené treba kolegom pripomenúť, že pán minister prišiel včera a mnohé podrobné otázky odpoved- zodpovedal ohľadne azylových služieb, aj jeho tým odpovedal na tieto otázky, takže vzťah medzi našim výborom a ministrom a ministerstvom je naozaj veľmi silný a toto som chcel kolegom povedať. A druhá vec, čo sa týka toho nejakého veľkého globálneho obrazu, ehm, parlament teda bude zastúpený, ale e, viete, aká je väčšinová línia v tomto parlamente. Počuli ste, čo ľudia očakávajú od rady. Ja som veľmi rád to, čo ste hovorili o tom outsourcingu, Nikdy to nefungovalo, nebude to fungovať, niekomu sa to možno páči, ale nebude to fungovať. Je to krátkodobá nočná mora, ak sa to udeje, ale máme politiku, máte našu podporu, aby ste mohli hovoriť e, za takéto riešenie. Takže e, zachováme si silné vzťahy Mnohí kolegovia teda e, sa aj včera k tomuto vyjadrili. Ďakujem vám teda za dnešok, vám aj vášmu týmu, pán minister, a prajem vám veľa e, šťastia v, s tým, čo sa deje na ostrovoch aj v rade. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, za vaše prijatie a za možnosť e, vystúpiť pred europoslancami. Dúfam, že nebudete strát, že, ste, že to pre vás nebola strata času a dúfam, že si teda takto vymieňame námety, nápady a praktické riešenia vo všetkých veciach. A mm, rádi vás privítame v Grécku. Nielen vy mm, si môžete pozrieť, ale aj výbor, členové výboru delegácia výboru si môže pozrieť na vlastné oči, čo sa deje v Morie, v Aleone, v Ičone, vo všetkých, vo všetkých týchto, na všetkých tých miestach. Ďakujem pekne. Spravodajca za Dublin a ďalší kolegovia navštívili ostrovy sú tu, takže určite eh, príjmu vašu ponuku. Ďakujem pekne, pán minister. teraz, kolegovia, prejdeme na ďalší bod na programe. Bod 5. E, to sú usmernenia pre členské štáty, aby sa predišlo tomu, že humanitárna pomoc bude kriminalizovaná. Ak ste pripravení, môžeme prejsť k tomuto bodu. So... Toto je kolegovia na vysvetlenie odkiaľ vlastne prišlo to uznesenie koordinátori mm, Libe 24. mája na svodzi rozhodli posunúť to uznesenie na plénum v júli a má sa teda, sú tam usmernenia na implementáciu tej tzv. facilitačnej e, smernice, a sú tam teda sankcie e, voči ľuďom, ktorí pomáhajú pri nelegálnych vstupoch alebo nelegálnych pobytoch, ale ak ide o humanitárnu podporu, tak by tam mali byť výnimky. Usmernenia teda majú vniesť jasnosť a jednotnosť do uplatňovania legislatívy. Mali by byť špecifikované formy podpory, ktoré by členské štáty nemali kriminalizovať. Ja ako spravodajca som spolupracovala s teňovými spravodajcami, ďakujem im za podporu. Naozaj máme teraz veľa práce a ďakujem spravodajcom, teňovým za jej veľmi eh, dobrú prácu na tomto spise. Máme tu teda text, ktorý dnes predkladáme a hlasovať sa bude 25. júna v pondelok. Eh, toto má uzavrieť vlastne rozpravu a mm, to bola rozpráva na základe otázky na ústne zodpovedanie predložené 12. júna. Ja by som teda hneď eh, dal slovo tieňovým spravodajcom. Mm-hmm aby sme si vypočuli ich stanovisko k tomuto citlivému spisu. Ako prvý dostane slovo Frank Engel za EPP. Ďakujem, Klod. Už si poukázal na to, že to je text, ktorým vlastne chceme vniesť väčšiu istotu, aj právnu istotu do toho, čo je to vlastne tá facilitácia a čo nie. A pretože zjavne e, pomáhanie pri nelegálnom prekračovaní hraníc je e, odsudenia hodné, ale dochádza k tomu, videli sme to za posledné mesiace a, a roky znova a znova, že aj humanitárna pomoc e, sa niekedy považuje za napomáhanie nelegálnej migrácii pričom takéto zamýšľané formy E, nelegálneho napomáhania sa môžu prezentovať e, ako humanitárna pomoc. Čiže v tom uznesení v zásade žiadame o to, aby v budúcnosti boli usmernenia ohľadom toho, čo presne je legitímne z pohľadu e, a čo nie a čo sa kedy má udieť, za akých podmienok a v texte uznesenia je teda upresnené, že chceme aby humanitárni aktéry, ktorých prínos je dôležitý pri záchrane životov, aby konali teda nielen koordinovanie s úradmi a národnými orgánmi, ktoré formálne zodpovedajú za um, operácie záchrany, ale teda aby aj eh, sa dodržiavali príkazy mm, príslušných orgánov, aby teda nekonali autonómne vo svojej práci. Myslíme si, že by to vnieslo právnu istotu do toho, čo títo ľudia robia najmä v Stredomorí a je to v súlade s logikou prijatého etického kódexu, e, ktorý sa uplatňuje na humanitárnych aktérov v Stredomorí. To všetko samozrejme e, nie je nejako podporované e, tým miestom, kde konáme. Vieme, že napríklad Líbia okrem svojich územných vôd neuznalo žiadnu takúto záchrannú oblasť. Je to teda komplikované, nie je to také jasné, ako by to mohlo byť, keby sme fungovali v inej časti sveta, no ale e, máme dočinia s touto časťou sveta, potrebujeme mať jasnosť pre tých, ktorí teda operujú v týchto vodách. Ďakujem Frank a ďakujem za konštruktívny prístup. Viete, že je to komplikovaný región a je dôležité, aby výbor k tomu pristupoval tak, že aktéry a táto vec bude naozaj mať maximálnu právnu istotu. Takže ďakujem tieňovému spravodajcovi. Za EKR mal byť pán Hala Aho. Neviem, či niekto sa chce vyjadriť v jeho mene. Za EKR Malin, vy určite nie ste EKR. Dobre. Takže e, e, tieňová spravodajkyňa za Aldej Cecilia Wikström. Nech sa páči. A mikrofóny nám nefungujú, neby, nedajú sa vypnúť. Náš sa nedá tiež vypnúť. Nič. Mikrofóny nefungujú. Pardon, Cecília, môj mikrofón sa nedá vypnúť. A preverte to prosím u technikov. Pardon, Cecília máme tu problém. Toto je naozaj na nervy. Máme technický problém, nedá sa na vypnúť mikrofón, čo asi bude viacerým prekážať. Takže si dáme na chvíľu pauzu. Neviem, teda rýchlo. Malin, funguje váš mikrofon? Nefunguje? Dobre. Mohol by som stať, sa stať teda najvyšším šéfom, keďže iba môj mikrofón e, funguje. Kolegovia, veľmi ma to mrzí. Musíme na pár minút prerušiť schôdzu, kým technici opravia mikrofóny. Funguje len jeden mikrofón a to je môj. A vaše mikrofóny nefungujú. A musíme to teda opraviť. Kolegovia, technici na tom pracujú a ja vás budem čoskoro informovať. Hlasovanie určite bude na čas. Kolegovia a kolegyne, asi ste si všimli, že máme technický problém. Vaše mikrofóny nefungujú, môj mikrofón funguje. E, technický servis to rieši, ale nechcem e, teda nejak naťahovať e, hlasovanie. Čiže začneme hlasovať, ak dovolíte. Ak by ste niekto mali niečo proti tomu, prosím, povedzte mi. Ak počas hlasovania budete chcieť niečo povedať, prosím vás, zdvihnite ruku a hovorte mimo mikrofónu. Uvidíme, ako sa to bude dať teda pretlmočiť alebo ako situáciu zvládneme. Je to pre všetkých akceptovateľné? Áno? Všetci ste počuli, čo som povedal? Dobre. Takže budeme, pristúpime k hlasovaniu. Pán Becker, súhlasíte? Dobre, súhlasíte, takže budeme hlasovať, ale nebudete môcť e, použiť mikrofóny, kým sa to vyrieši, ale technici sa to teda snažia riešiť. Dobre, kolegovia, začneme teda hlasovať. E, ako prvé je bod 6. To musím prečítať to je k návrhu vykonávacieho rozhodnutia rady o výmene mm, údajov o DNA s Chorvátskom. E, pán spravodajca Šetina navrhuje prijať e, to bez pozmeňovacích návrhov. E, návrh správy ste mali v dokumentoch. Nebudem teraz pána Šetinu žiadať, aby sa ujal slova, keďže nefungujú mikrofóny. Takže ak <clears throat> s tým vynimočne na dnes súhlasí, nebudú teda žiadne námietky, môžeme pristúpiť e, k prijatiu e, správy s jednodušeným postupom bez výhrad. Ďakujeme pán Štetina, nikto nemá výhrady. Dobre. Takže e, prvé hlasovanie to je správa pána Lenársa Takže prvé hlasovanie spravodajcom pán Lenárs, e, návrh e, nariadenia Rady a parlamentu o používaní šengenského informačného systému na návrat nelegálne sa nachádzajúcich štátnych príslušníkov tých krajín. Otváram pre hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 39 za, 7 proti, e, dvaja sa zdržali. Ďalšie hlasovanie opäť nariadenie parlamentu a rady o vytvorení a fungovaní SIS e, na zmenu 5.1.5 lomeno 14. Pán Kojeľo, spravodajca, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, schválené. Ďalej. Zase pán Coelho, e, ďalšia správa o SIS, o trestných veciach. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 42 hlasov za, 5 proti, 1 sa zdržal. Prejdeme teraz k e, návrhu správy na otvorenie rokovaní o výmene osobných údajov medzi Europolom a jordánským kompetentným orgánom. A takže 85 eh, hlasov tam je, tam sú medzinárodné dohody s tureckým. Tureckom, Egyptom a tak ďalej. A je tam mnoho pozmeňovacích návrhov, ktoré sa opakujú v týchto spisoch, ale vo väčšine vecí je kompromis. Tieňoví spravodajcovia a ja navrhujeme, aby sme hlasovali eh, tak, že začneme 20 60, to je tá eh, eh, dohoda s Jordánskom a potom je tam eh, na tom hlasovacom zozname pre Jordánsko vyznačené sivo, čo sa týka ostatných. Takže ak sa to takto odhlasuje, tak to bude považované za prijaté či zamietnuté vo všetkých ostatných spisoch, aby tam bola koherentnosť v rámci všetkých 8 spisov všetci ste to stihli osledovať. Nuž, len ja mám mikrofón, no dnes nie je teda nejaký mimoriadne dobrý deň. Všetkým Eh, ktorí ste prišli na hlasovanie. Eh, slúbujem, že všetko prebiehalo perfektne, až kým sa začalo toto. Dobre, nikto nemá nič proti tomuto eh, postupu a keby ste aj nesúhlasili, aj tak by som vás nemohol vypočuť, takže poďme k hlasovaniu. Dobre, takže ak máte niečo, nejaké výhrady alebo problémy, prosím, dvihnite ruku. Dobre, takže 12. Pozmeňujem sa 12, otváram hlasovanie. Koncim, končím hlasovanie. Zamietnuté. 14. Otváram hlasovanie. 14. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. E, schválené. Kompromisný návrh 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Takže urobil som chybu. Mus... Hlasovali sme o 13. Ospravedlňujem sa, takže prosím, vráťme sa k prvej strane, na prvú stranu, tam je pozmeňovací návrh 13, ospravedlňujem sa. 13, otváram hlasovanie. 13. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Schválené. Vrátime sa teda k 19. Um, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené kompromis 4. E, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. A pardon, zamietnuté. A 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 7. Kompromis. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 39. Otváram hlasovanie. Musíme ešte raz hlasovať. Dúfam, že na mne odíde aj hlasovacie zariadenie. Takže 39 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Mohli by ste sa niekto skúsiť zapnúť mikrofón, či fungujú? Zamietnuté. Mik- mikrofóny nefungujú. Dobre. 40. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 44 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 47 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pozmeňovací návrh 5. Ešte stále je hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. E, schválené. Pozmeňovací návrh 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Citácia pozmeňovací návrh 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňujem sa 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené pozmievací návrh 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ak všetci hlasovali, končím hlasovanie. Schválené. Takže 46 za, 2 proti, 3 a 3 sa zdržali. Dobre, kolegovia, a teraz e, Turecko. Hlasovací zoznam. Pozmeňací rok 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 17. Otváram hlasovanie. 17, ešte stále je hlasovanie otvorené. Ešte stále pozmeňovaciek 17, zariadenie trošku pomalé, hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací 18, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, schválené. na 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 25. Otváram hlasovanie. Áno. Musíte hovoriť mimo mikrofónu, ale hovoríte dosť nahlas. No, to som nechcel povedať. Bohužiaľ tlmočníci nepočujú, takže nie je možné tlmočiť. Takže, Judith, odporúčam sa. Eh, ospravedlňujem sa. Áno. Eh, sa sa, Četiny má pravdu. Vynechali sme hlasovanie o pozmeňovacom 20, takže ďakujem, že ste si to všimli. Eh, Nie je to až taká apokalypsa, nemusíme začať zase svetovú vojnu, to je len pozmeňovacia 20. Takže iba 20. Otváram hlasovanie. Vystúpenie mimo mikrofón. Kristín, preverte si, či je to e, v poriadku podľa vašej analýzy, ale 50 sa považuje za prijatú, pretože bola prijatá v tom spise o Jordánsku, čiže možno toto vám uniklo. A potom je tam pozmeňovací na 20, o ktorom treba hlasovať. Dobre? Takže vrátime sa k tomu. E, odsek teda pozmeňovací návrh 20 k odseku 3. Odsek 3. Musíme teda hlasovať o pozmeňovacom návrhu 20 k odseku 3. Nie, nie, to nie je správne. Dobre, nechcem to už nejako zdržovať. Takže len aby sme mali jasno. Petna, peska sa považovala za prijatú, keďže bola prijatá v rámci jordánskeho spisu teraz. 20. To bola tá chyba, ku ktorej došlo. Dobre. E, pozmeňovaciach 20 budeme teraz hlasovať. Musíme hlasovať o dodaciatke. Bohužiaľ opäť mi, vystúpenie bez mikrofónu. Predseda. Áno, pán Zilstra, beriem na vedomie vaše výhrady, ale musíme jednoducho ten hlasovací zoznam prejsť taký, aký je. Dobre, hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 20. Tam sa momentálne nachádzame. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o 20. Hlasovali všetci o 20, aj keď ste nechceli. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Dobre, takže teraz prejdeme na 25. 25, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie 25. Zamietnuté. 32, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 36. Otváram hlasovanie. E, končím hlasovanie. Schválené. Teraz 49 na strane 8 49 otváram hlasovanie. Nebudem spomínať mm, čísla strán, takže pozmeňovacie 49 hlasovanie končím. Zamietnuté 51. Pardon, ospravedlňuje sa pán predseda. Ideme na pozmeňovacie 60. Otváram hlasovanie. 60. Hlasovali všetci 60. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5 v preambule. Končím hlasovanie. Zamietnuté 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. A záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 41 za. A rýchlo prejdeme na Izrael. 14. E, Otváram hlasovanie. Izrael 14. Eh, Otváram hlasovanie. Ešte stále je hlasovanie otvorené. Všetci máte Izrael. Pani Stevens, máte nejakú pripomienku k roku? Dobre, nie, dobre. Takže eh, končím hlasovanie zamietnuté. Teraz pozmeňovací rok 18, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 1, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Takže prosím, povedzte, čo je vaša poznámka podľa rokovacieho poriadku. Bohužiaľ, eh, tl- prejav mimo mikrofón tlmočníci nemôžu tlmočiť. Hlasujeme o Izraeli, hovorí predseda. A sme na pozmeňovací návrhu 11. Prosím, majte pred sebou svoje spisy. Sme na 11. Nemyslím si, že boli nejako poznačené týmto, bolo tam poznačené hlasovať. Takže pozmievací návrh 11, Izrael. Strana 9 vášho hlasovacieho zoznamu. Otvár, hlasovanie otvorené. Strana 9, pozmeňovací návrh 11. ach jaj, ach jaj. Takže toto zrušíme. Už je mi pozmeňovací návrh 43. Strana 8, nie strana 9. Strana 8. Chodte na stranu 8, tam si nájdete pozmeňovací návrh 43. A hlasujte. Otváram hlasovanie. A os, oh, hlasovali všetci o 43 na strane 8. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz 11. To už je v preambule. Otváram hlasovanie. Pozmeňovacia 11 preambula. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz pozmeňa sa 4. Otváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 4. Dobre, nebudeme o štvorke, ale záverečné hlasovanie. Záverečné hlasovanie, kolegovia, áno. Záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené 43 za, 5 proti, 1 sa zdržal. Tunisko. Tunisko, prosím, Tunisko. Pozmeňam sa 12. Tunisko. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté a určite vás poteší, že hneď prídeme k záverečnému hlasovaniu. To je taká malá eh, radosť pre všetkých. Otváram hlasovanie, záverečné hlasovanie. Záverečné hlasovanie o Tunisku hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Eh, Maroko. Eh, Maroko. Pozmeňovací návrh 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté a ako všetci povedali, záverečné hlasovanie, menovité otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté 41 za, 2 proti, 1 sa zdržal. Teraz Libanon. Teraz Libanon, pozmeňovací návrh 12, otváram hlasovanie. Libanon, Libanon, nespomínajte prosím Egypt, Libanon. SAD, prosím, rozhodnite sa, ako hlasujeme. Ja mám to hlasovanie stále otvorené. Dobre. Takže končím hlasovanie. Zamietnuté. Potom kolegovia pozmeňujem sever 47 na strane 7 hlasovacieho zoznamu. 40, eh, pardon, 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté a teraz záverečné hlasovanie. Záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 42 za, 2 proti, 5 sa zdržalo. Teraz Egypt. Pozmeňovací návrh 13. Pozmeňovací návrh 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté, takže ideme na pozmeňovací návrh 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz tu máme pozmeňovací 42 na strane... Se... Nie, moment, moment. Takže 42 nehlasujeme, ideme rovno na 53 na strane 8. 53 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 53. Zamietnuté. Ešte preambula. sa na 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválené a e, záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz prejdeme na Alžírsko. E, Pozmeňovací rok 12. Dobre, Alžírsko. Pozmeňovací návrh 12. Končím hlasovanie. A nesprávne ste tam zahlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 47. Na strane 7. 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, zamietnuté a záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To je schválené. 42 eh, eh, za, 5, 2 eh, proti, 5 sa zdržali. To je koniec hlasovania. Ďakujem vám za trpezlivosť, kolegovia. Ospravedlňujem sa za chyby. Kolegovia, takže než začneme ďalší bod, technici nám zresetujú zariadenie, čiže musíme aspoň 5 minút počkať. 5 minútová prestávka, ďakujem.

Just crazy. Uh, dear colleagues, we're going to begin again on the agenda. The mic Kolegovia, budeme pokračovať. Mikrofóny už fungujú, takže ďakujeme technikom. A bod 18. Tak teda všetci ste pripravení, pán Mordu to je, takže môžeme eh, Sorry, colleagues, very confusing. kolegové, to trochu metúce dnes ráno všetko. Neskončili sme ten predchádzajúci bod. Viem, že tu je aspoň jedna teňová spravodajkynia, konkrétne Malín. A bohužiaľ sme si nevypočuli ani pani eh, Wikström, hovoril pán Engel. Možno by sme to mohli dokončiť. Prestali nám fungovať mikrofóny uprostred príspevku ale je tu tenová spravodajkyňa, takže bolo by možné toto dokončiť Malín. Takže Malín ako tieňová spravodajkyňa za GUE, prosím, vyjadri svoj názor k návrhu uznesenia. Eh, and... Ďakujem. Medzinárodný deň utečencov je dnes. Je to veľmi dobre načasované uznesenie. Kuje si myslí, že je to veľmi dôležité Máme 27 tisíc mŕtvych, ktorí sa utopili v Stredozemnom mori a to sú len tie, o ktorých sa vie, takže to celkové číslo je vyššie. Naše stanovisko je také, že toto sú hrdinovia, alebo ľudia, o ktorých tu hovoríme, sú hrdinovia, ktorí zachraňujú životy, či už sú to humanitárne misie alebo mimovládky, alebo námorníci, tí, ktorí zachraňujú životy na Stredozemnom mori, sú hrdinovia. Napríklad talianská vláda v súčasnosti s hrdosťou porušuje medzinárodné právo a myslím si, že toto sú preteky o to, kto bude horší a je treba proti tomuto sa postaviť. Pokiaľ chceme byť morálnejší než americký prezident, ktorý oddeluje deti od rodičov, tak musíme dodržiavať humanitárne princípy, aj právo. Čo sa týka smernice o facilitácii, tak tam sme kriticky, ale je tam výnimka pre členské štáty a to je humanitárna pomoc. Pokiaľ z toho nemáte žiadny finančný profit, tak by ste nemali byť kriminalizovaní. Je treba zaručiť, že členské šaty budú využívať túto výnimku a preto chceme takéto usmrdenia, chceme, aby boli jasné ohľadom toho, čo sa dá presne očakávať a čo môžeme očakávať od komisie. Ďakujeme, malin. Je veľmi frustrujúce, že tento bod bol takto prerušený kvôli technickým problémom. A jediný ďalší, alebo naša poslankyňa, ktorá sa k tomuto môže vyjadriť, bola Judica Argentíny, ale na chvíľu išla von. Takže teraz čo? Prejdeme k ďalšiemu bodu. Vynimočne, keď sa pani z Argentíny vráti, tak ešte dodatočne ju požiadam, aby k tomu niečo povedala. Libe bude 25. júna sa touto témou zaoberať. Ďakujem za vašu trpezlivosť. A teraz späť nášmu programu. Máme tam bod 18. A vítam pána Mordiu. Je tu prezentácia komisie hľadom súčasného stavu readmisných dohôd a ďalej. Je tu predovšetkým odvolávka na prácu súčasť spoločných readmisných výborov vzhľadom na readmisné dohody. Vítam opäť eh, zastupcu riaditeľa, generálneho riaditeľa pána Simona Mordu. Konali sa aj individuálne stretnutia. My vám veľmi pekne ďakujeme za eh, toto nasadenie. Samozrejme, eh, je povinnosť strany komisie informovať e, parlament o readmisných dohodách. E, pochopiteľne, pokiaľ ide aj o ich interpretáciu. E, takže súčasné readmisné dohody z perspektívy výboru LIBE by som chcel povedať, že e, nám robia e, starosti niektoré aspekty, ktoré v podstate obchádzajú naše právomoci. To znamená, že ide o to, aby sme práve upozornili na otázku e, právomoci parlamentu v týchto otázkach. A v každom prípade vám ďakujeme za to, že s nami pravidelne konzultujete tieto otázky. Ja sa ospravedlňujem eh, za to, že toľko ľudí odišlo po hlasovaní, ale v každom prípade, prosím, ujmite sa slova. Ďakujem, pán predseda, eh, vážení eh, členovia výboru Libe. Som rád, že vás môžem opäť informovať o našej práci. Toto je v podstate jedna z najväčších výzev v oblasti migrácie, to znamená právo na navracanie tých, ktorí nemajú právo zostať e, na pôde Európskej únie a takisto aj pokiaľ ide o povinnosti tých e, krajín, z ktorých pochádzajú. Ale keď e, budem hovoriť o readmisii, treba to vhodne zaramcovať. Tu nejde o nejakú samoučelovú stratégiu. Našim cieľom je naďalej stabilný predvydateľný rámec, e, ktorý nastolí rovnováhu medzi zodpovednosťou a solidaritou rôznych e, jednotlivých aktérov. A toto je dôležité, keď hovoríme o návratoch readmisií. Hovoríme tu o tom, že sa to skutočne musí riešiť humánnym spôsobom. Jeden z najnáročnejších fenomenov nášho času a našej doby a preto musíme hľadať e, holistický prístup a riadiť eh, migráciu v rámci partnerstva a spoločnej zodpovednosti vnútri Európskej únie aj mimo Európskej únie. Snaha eh, lepšie chrániť vonkajšie hranice a riešiť eh, príčiny migrácie a chrániť aj migrantov a bojovať proti pašerákom. To už všetko začína ukazovať konkrétne výsledky. Nesmieme byť samozrejme zhovievaví k sami k sebe, Eh, UNHCR napríklad pomáha ľuďom eh, v núdzi v eh, Líbii, pomáha pri dobrovoľnom návrate do Líbie, z Líbie do Nigeru a podobne. Štatistické údaje od začiatku tejto spoločnej iniciatívy v maji 2017 sme pomohli viac než 24 tisíc tisícom eh, takýchto migrantov pri návrate domov a pri reintegrácie, pri, eh, pokiaľ ide o reintegráciu, eh, pomohli sme asi 23 tisícom. A tí, ktorí najviac sa podielajú na ťažkých životných podmienkach týchto migrantov, napríklad v Nigerii a podobne, len tam v podstate e, bolo 86 ľudí, e, takýchto ľudí e, zatknutých a poslaných do väzenia. Ehm, no a samozrejme, my sa zameriavame najmä na more, ale ľudia sa nachádzajú v ťažkej situácii aj na púšti napríklad E, kde ich nechávajú pašeráci bez e, pomoci. E, Trastový fond EÚ pre Afriku teraz financuje celý rad významných operácií. 146 programov teraz v tých troch regiónoch prebieha. 2,4 miliard eur je na to vyčlenených a aj v týchto ťažkých situáciách sa snažíme podporiť členské štáty, aby vytvorili legálne cesty eh, pre migrantov eh, napríklad z Afriky. Ja toto chcem eh, povedať už na začiatku, ale mm, chcem takisto zdôrazniť, že Európa nie je žiadna pevnosť. Stále môžeme byť bezpečným stavom pre tých, ktorí potrebujú pomoc, ale zároveň musíme pracovať na našich štandardoch a môžeme poskytovať po, pomoc tým, ktorí tu, to potrebujú ale nie tým, eh, ktorí nemajú eh, právo na eh, to, aby boli na území. Takíto ľudia sa potom musia vrátiť 27. novembra e, sme e, o tom hovorili. Máme teraz tlmočenie, myslím, len do 12.30, takže ja nebudem teraz čítať celú tú informáciu, ktorú ste dostali ešte už pred týmto stretnutím, ale zameriam sa len na tie najaktuálnejšie otázky a potom budeme mať časť otázok a odpovedí, aby sme sa venovali situácii v iných krajinách. Takže ja len zopakujem, máme e, akýsi korpus E, právnych predpisov. Ľudia môžu byť e, navracaní len po e, dôkladnom vyhodnotení a sú zábezpeky, ktoré zaručujú, že všetky členské štáty musia vyhodnotiť situáciu jednotlivých ľudí na základe rizik, ktorým sú vystavení. V máji Eurostat zverejnil štatistiky návratov za 2017 a sú, eh, máme, dali sme vám k dispozícii aj čísla za minulý týždeň, ale eh, ten počet eh, migrantov, ktorí budú navrátení, bude narastať, pretože ide o prípad z roku 2015-16, ktoré teraz prichádzajú tým vyhodnocovaním. A v roku 2015 to bolo 58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 17. Eh, to znamená, eh, počet, eh, to je pomerne vysoký počet ľudí, ktorých treba navrátiť. A keď sa pozrieme na štatistiky Eurostatu, tak je zaujímavé pozrieť sa na celkový počet tých navrátených bez ohľadu na to, aká politická dôležitosť sa tomu prikladá. Od v roku 2017 to pokleslo o 20 z 2026 tisíc na 118 v roku 2017 a aj e, miera návratov zo 46 v roku 2016 na 37 v roku 2017 alebo 37 a dôvod je ten, že počet e, navracaných ľudí v roku 2016 e, bol najmä veľký zo západného Balkánu. Ehm, tam sa tie návraty riešia jednoduchšie, ale takisto sme zaznamenali v minulých rokoch, že e, návraty e, do krajín, ktoré spolupracujú, nie sú tak komplikované. E, tie readmisné dohody a ujednania teda sa plnia Ehm, vďaka Frontexu, takže e, narastá schopnosť vracať ľudí, e, e, ktorí nie sú v nejakej mimoriadnej situácii, ale migranti z tých krajín, ktoré nespolupracujú na readmisiách, ten narastá a to spôsobuje problém, lebo čoraz viac ľudí žije v akomsi limbe v Európskej únii. Nemajú právo na pobyt v únii ale ich pôvodná krajina ich odmieta prijať a perspektívy zlepšenia tu závisia od lepšej spolupráce s krajinami pôvodu a e, od zvyšovania efektivity návratových procesov v členských štátoch. Takže my samozrejme môžeme len podporovať e, členské štáty v ich snahe. Aj Európska hraničná pobrežná stráž má väčšie právomoci na podporu členských štátov pri návratoch uvediem príklad, do konca apríla tohto roka Európska pobežná a e, e, stráž e, koordinovala 111 návratových operácií v členských štátoch v porovnaní s 39 v roku 2016 za rovnaké obdobie. Takže tu vidíte pomerne veľký nárast a spust, e, podpísali sme aj zmluvu, pre sie, ktorá sa týka siete, Európskej siete návratov a reintegrácie a to je e, niečo, čo je financované e, Európskou úniou. Začne to 1. júla a očakávame, že to zvýši efektivitu návratov z Európy tým, že sa zjednodušia tieto návraty a takisto s tým súvisia balíky pre integráciu pri dobrovoľných navrátilcoch ale chcem e, povedať, že naša preferencia jasne stále je e, dobrovoľný návrat ako preferované riešenie a všetky členské štáty už e, majú funkčný systém dobrovoľných návratov. V niekoľkých prípadoch je to financované priamo z fondov Európskej únie a keď sa pozrieme na dobrovoľné návraty, tak aj tu vidíme mierny pokles e, podľa najnovších štatistík asi o 20 ale a tu je to prepojenie medzi dobrovoľnými a nedobrovoľnými návratmi. E, tie dobrovoľné návraty pracujú, keď je, e, fungujú, keď je E, perspektíva, alebo keď e, je nebezpečenstvo, že ten človek teda by mohol byť v opačnom prípade navrátený um, ehm, nutene. Uh, e, to znamená, toto je akási, akýsi spôsob, ako stimulovať tie dobrovoľné návraty. A tu potrebujeme spoluprácu s krajinami pôvodu a tu aj riešenia na úrovni Európskej únie môžu predstavovať pridanú hodnotu e, e, spoločne s bilaterálnymi dohodami. E, niekedy, niektoré, nie všetky členské štáty také dohody majú. Pán predseda o tom hovoril na úvod. E, že parlament e, prikladá veľký význam stanoveniu priorít e, tých možných právnych záväzkov. Ja to chcem povedať jasne, naša preferovaná možnosť ako komisie je vždy posilniť právne záväzky tým, že sa uzavrú formálne readmisné dohody tam, kde je to možné. A to sme urobili s mnohými krajinami. Povedal by som, s väčšinou krajín sme to urobili, ale musíme takisto pamätať na to, že akceptovať návrat e, občanov, to samozrejme už je medzinárodná, platná medzinárodná, platný medzinárodný záväzok. E, samozrejme, e, je tu otázka politickej sensibility tejto, otázky, tejto veci v tretich krajinách, e, právnych predpisov a podobne. A tu je dôležitá spolupráca na dosahovanie výsledkov a zároveň rešpektovať medzinárodné aj európske právne predpisy. A práve preto niekedy praktické dohody sú potrebné, najmä v prípadoch, keď naši partnery nechcú podpísať formálne readmisné dohody. Je dôležité, keď o tomto hovoríme o takýchto právne nezáväzných e, e, readmisných e, ujednaní. Treba tu povedať, že sú určité operačné postupy na štrukturovanú a efektívnu spoluprácu pri readmisii občanov a tento prístup už priniesol výrazné výsledky v roku 2017 Počet nových e, migrantov do EÚ e, výrazne e, poklesol, aj vďaka tomu, že sa darí riadiť migračnú krízu, tak vidíme jasné prepojenie medzi týmto poklesom a tým odrádzajúcim efektom tých krokov, o ktorých som hovoril. Ehm, a Teraz môžeme povedať, že je faktom, že niektoré krajiny, ktoré spolupracovali menej v minulosti ako Etiópia, Guinea a Bangladeš, teraz konečne už preberajú plnú zodpovednosť za svojich občanov, ktorí nemajú právo e, zostať na území EÚ a e, implementujú postupy, ktoré sa dohodli ohľadom identifikácie, vydávania dokumentov a dokladov a podobne. A to je významný, významná zmena v porovnaní e, s tou predchádzajúcou správou a vidíme tu konkrétne výsledky aj v členských štát, počtoch, hoci e, v tej úvodnej začiatočnej fáze sú tie e, počty pomerne malé. Ja teraz nebudem opakovať všetky e, podrobnosti, ktoré ste dostali na začiatku tohto mesiaca písomne a myslím, že tých detailov a údajov bolo viac než pri predchádzajúcich diskusiách na tomto fóre. A nebudem opakovať ani, e, čo je v správe 16. mája, len upozorním na niekoľko nových vecí ohľadom tretích krajín za posledných 6 mesiacov. Ako som povedal na začiatku, nebudem hovoriť o e, to, že e, nehovorím o konkrétnych krajinách teraz, to neznamená, že o nich nemôžeme hovoriť počas tej časti otázok a odpovedí, ale za posledných 6 mesiacov sme urobili pokrok s Gambiou, toto je vlastne na základe právne nezáväznej e, dohody a vláda Gambie nás e, informovala o politickej zhode ohľadom textu, ktorý sa týka identifikačných e, postupov a postupov vydávania dokumentov v maji. Takže to teraz nadobudne platnosť asi o 6 mesiacov Um, ale už tá dohoda, už to ujednanie existuje. Potom Afganistan to je veľmi citlivá e, krajina, veľmi úzko ju parlament sleduje. A e, veľmi dôležitá správa je, že na poslednom stretnutí riadiacej rady Európskeho úradu pre podporu azylu teraz e, E, je na čele e, dočasný e, výkonný riaditeľ, boli prijaté usmernenia pre Afganistán a ten cieľom je umožniť spoločné hodnotenie zo strany členských štátov, pokiaľ ide o situáciu v tejto krajine, aby sa lepšie mohlo rozlišovať medzi regiónmi, provinciami a časťami Afganistánu. Je to veľmi dôležité, pretože to môže podporiť tú potrebnú konvergenciu azylových rozhodnutí ohľadom Afganistanu v Európskej únii. Afganistan je naďalej jednou z najvýznamnejších krajín pôvodu. V roku 2016 bola, bol na druhom e, mieste viac než 180 tisíc žiadateľov o azyl. V roku 2017 to pokresla na 48 tisíc a E, takisto aj miera uznania klesla zo 60 na 30 v roku 2017. E, takže, ako viete, podpísali sme e, spoločnú dohodu v oktobri 2016 o spoločnom postupe do budúcna a išlo tam o tie readmisné postupy, ktoré teraz fungujú celkom dobre. A potom 4. mája zasadala spoločná pracovná e, skupina, kde sa riešili praktické otázky, otázky do, z prievodu a, a tak ďalej. Takže to e, sa e, veľmi podrobne sleduje a tie hodnotenia konkrétnych prípadov vždy musí byť veľmi individuálne a podrobné. Bangladeš v roku 2017 to je vlastne, to bola, to bola, ne, to bola tá neafrická krajina číslo 1, pokiaľ ide o počet e, migrantov. My sme tu už teraz zaviedli štandardné operačné postupy pre e, identifikáciu ľudí, ktorí nemajú e, povolenie na pobyt. V septembri minulý rok sa to dokončilo a v apríli bola, bolo druhé zasadnutie spoločnej pracovnej skupiny s ministrom zahraničí a išlo o to, aby, zahraničia, aby sme o to, aby Išlo o to, aby sa skutočne e, tlačilo na e, zastupiteľské úrady e, týchto krajín, aby vydávali potrebné identifikačné dokumenty. A ide aj o hladké uplatňovanie identifikačných postupov. Etiópia, viem, že vás to veľmi zaujímalo, najmä v minulosti. Tie readmisné postupy boli dohodnuté v roku 2017 a stanovili sa jasné lehoty a E, takisto aj e, sa identifikovali tie orgány, ktoré majú vydávať cestovné doklady. To bol najväčší pro- problém, e, pokiaľ išlo o etiópskych občanov, pretože tam sa odmietalo jednoducho vydávanie identifikačných dokladov a Myslím, že teraz už tá etiópska vláda chápe, že to je medzinárodná povinnosť, že treba vydávať tieto cestovné doklady pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v zahraničí. A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 pokiaľ ide o Gvineu, Gvineu, tam sa dosiahol pokrok, lebo takisto to bola krajina v tej hornej trojke krajín, odkiaľ pochádzal veľký počet. V júli 2017 sa nám podarilo vytvoriť rámec na identifikáciu a navracanie a myslím, že aj oni to vnímajú ako e, e, užitočné vzhľadom na to, že majú obmedzené administratívne kapacity. Takže niektoré členské štáty začínajú e, používať tento postup s pozitívnymi výsledkami, ale chcel by som predsa len aby sa to využívalo viac zo strany členských štátov. Vidíme aj mierne zlepšenie, pokiaľ ide o vzťahy medzi konzulárnymi orgánmi alebo s konzulárnymi orgánmi a pokiaľ ide o spoločné návratové operácie, ktoré sú celkom úspešné. Takže už e, nastáva určitý pokrok e, a navracanie už sa stáva takou realistickou, realistickejšou perspektívou a samozrejme tým e, ruka v ruke s tým po, e, prichádza aj posilnenie na, našich e, e, presadzovať princíp dobrovoľného návratu. Takže už máme len málo času, lebo 12.30 e, tlmočníci musia skončiť, tak prosím po anglicky a Mary Christine, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Máme dnes Medzinárodný deň utečencov a počet utečencov za posledný rok narastol 3 milióny, dve tretiny osôb, ktorých sa to týka. Podľa uh, terminológie UNHCR sú Sýrčania, Afgánci, Južní Sudanci a Somálci. Mm, trošku teda nechápam niektoré veci. E, ako keby azylové právo v Únii bolo homogénne, ako keby všetci príslušníci tretich krajín mali rovnakú šancu získať azyl v štátoch a vieme, že to tak nie je. Nie je to napríklad prípad Afgáncov. Sú tam tzv. sekundárne pohyby medzi e, Nemeckom a Francúzskom, pretože e, Francúzsko má vyššiu mieru akceptácie Afgáncov než Nemecko. Takže počúvam vás s radosťou. E, máme teda preferenciu pre tie e, e, no, dobrovoľné návraty, ale mali by sme mať povinnosť akceptovať tieto dobrovoľné návraty, najmä pokiaľ ide o dotknuté osoby. Hovoríte, že krajiny majú povinnosť prijať príslušníkov, ktorí opustili svoju krajinu. Áno, ale je tu aj článok 13 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá hovorí o tom, že žiadna osoba nemá e, právo opustiť svoju krajinu. Takže ako môžeme tieto dva medzinárodné záväzky zladiť? najmä keď teda e, orgány hovoria, že musia mať cestovné doklady a že musia sa zúčastniť identifikácie. E, mám teda isté pochybnosti, pokiaľ napríklad o Etiópiu alebo Sudánci. 250 e, mm, napríklad bolo z Francúzska odsunutých do Sudánu a niektorí teda boli okamžite po návrate mučení. Takže viac a viac sa odkláňame a E, my sa tešíme, že nám klesá počet žiadateľov azyl na území EÚ a tak ďalej. Ale ak toto sú tie indikátory e, toho, čo sa deje vo svete, tak si myslím, že tu máme reálny problém a mali by sme to zohľadniť v tej celosvetovej utečenskej kríze. A práve robíme pravý opak. Ďakujem. Ďakujem teraz Ana Gomez. Ďakujem. Ja chcem podporiť doslova to, čo povedala kolegyňa Veržia. A chcela by som dodať, že som sa vrátila z misie nášho výboru pre terorizmus do Katánie, kde sme si potvrdili, že počet prichodzích utečencov a migrantov je dramaticky nižší. A taktiež potvrdzujem, to vnímanie, že niektoré členské štáty nie len sú neschopné, ale vedome umožňujú mafiánom a pašerakom ľudskými, s ľudskými bytostiami, aby e, tam s nimi obchodovali a pašovali ich. A keď sa pozriem na trajekt, ktorý každý deň prináša ľudí z Malty do Katánie alebo do Bozalo, kde sme videli tento trajekt, my vieme, aj komisia vie, že teraz je tu veľký škandál výpalníkov, podvodníkov, ktorí predávajú libijským, tuniským, alžírským eh, štátnym príslušníkom víza. Takže každý si môže to vízum kúpiť, nastúpi si na trajekt a potom tam nie sú žiadne kontroly, určite nie v prístave a taktiež tam došlo k problémom na letisku taktiež. A členské štáty chcú, aby pašeráci to tam mali pod kontrolou. A toto je to vysvetlenie a preto sa vás pýtam, lebo vy ste o tom hovorili že UNHCR a IOM podporili program pre ľudí, ktorí budú repatriovaní z Libie naspäť domov. Tak čo hovorí komisia o tom, že na poslednom zozname sankcií pre Libicov sú šiesti ľudia, ktorí sú veliteľmi milícií a dvaja z nich boli jasne financovaní Európskou úniou a prevádzkovali tam detenčné centra, kde dochádzalo k mučeniu a k nehumanému zaobchádzaniu a v podstate prevádzkovali tie siete, kde sa nakladali ľudia na lode. Napríklad tu máme lode operácia Sofia, kde EU NAFOR nemôže ísť. Je tam fašista Salvini, ktorý to hádže na mimovládky, ale mimovládky tam idú a ľudí zachraňujú, lebo inéž tam nikto nepôjde a nikto ich nezachráni. A náš, e, naša misia, operácia Sofia nemá mandát na to, aby tam ľudí zachránila. Samozrejme, pokiaľ ich nájde v medzinárodných vodách, tak ich zachráni, ale nemajú na to mandát a preto mimo vládky tam musia chodiť zachraňovať. A moja otázka pre vás, pán Mordy, keďže ste o tom hovorili komisia všetky tie peniaze, ktoré boli vynaložené na financovanie týchto ľudí, ktorí boli identifikovaní, sú na zozname sankcií. Ručíte za nich, ako je možné, že členské štáty nedodržiavajú svoju zodpovednosť. Ja ich chcem teraz obviniť, že vedome umožňujú fungovanie takýchto pašeráckých sietí v Európe. A potom to potom spadajú toky utečencov a migrantov do EÚ. Prepašte, tlmočníci musia končiť 12.30. Judith, eh, už sme hovorili o téme facilitácie, dokončili sme ten bod. Pokiaľ sa chceš vyjadeť, môžeš, nie? Dobre. Ďakujem, ja sympatizujem s tlmočníkmi. Ďakujem, pán Mordu exchange more and more content and data based. I... Ja taktiež mám určité informácie, pracujem s touto témou každodenne a chcel by som ešte vyjadriť jedno želanie. Na budúce bolo by možno, aby tie krajiny, o ktorých hovoríte, písomne, aby boli uvedené aj v tabulke. Hovorím tu špecificky napríklad o Etiópii. Tam bude veľmi malý počet navrátených, ale bolo by zaujímavé to vidieť, pretože to, čo ste nám teraz dali k dispozícii, tam sú tie krajiny s maximálnym počtom navrátených a je relevantné pre celkový obrázok, aby sme videli, aký je výsledok všetkých readmisných dohôd, či formálnych alebo neformálnych. Ďalej. Prišla som vo vašich prvých pár minút, možno ste o tom hovorili, ale mohli by ste nám prosím povedať, čo sa týka rokovaní s Tuniskom, Marokom a ďalšími. Tam je taká trochu ošemetná vec, že Európa nie len chce, aby si zobrali späť svojich e, štátnych príslušníkov, ale aj takých, ktorí cestovali cez nejakú tranzitnú krajinu. A v prípade krajiny ako Maroka alebo Tuniska, tak oni toto nechcú, možno ja to chápem, Takže my ako Európska únia meníme tu našu stratégiu, čo sa týka tých radmyslných dohôd. Napriek tomu, že som skeptik, tak si myslím, že azylová politika prichádza ruka v ruke s návratovou politikou. Takže kde sme teraz? Hovoríme, hovoríte, že tam nie je žiadny pokrok, ale musíme my ešte niečo urobiť, aby sme to zorganizovali. Ďalej, čo sa týka Etiópie, viem, že toto je na programe na zajtra, toto oceňujem, pretože si myslím, že je treba na otázky odpovedať včas, ale pýtam sa teraz. Je to ťažká situácia, je to dohoda, ktorá nebola publikovaná, ale prenikla na verejnosť a hlasovalo sa o nej na stretnutí rady, konkrétne na Rade ministrov pre polnospodárstvo, to je jedno. Je tam článok, ktorý hovorí, toto nie je právny dokument, že z neho nevyplývajú žiadne práva a taktiež sa tam hovorí, že nehovoríme len o dobrovoľných návratoch, ale aj o nedobrovoľných návratoch. Etiópia, že by príjmala nedobrovoľných navratil, navratilcov. A toto je v podstate boj medzi EU a Afrikou, ktorý prebehol v Abidžane. Tam sa povedalo, že návraty budú len dobrovoľné. Toto nie je v súlade s tým, čo mi povedala etiópska ambasáda, že budú brať len takých, ktorí sa vracajú dobrovoľne. Mohli by ste prosím povedať niečo k tomuto neexistujúcemu dokumentu, ktorý nie je legislatívou, ale bol odsúhlasený na rade a je základom pre navracanie osôb. A kedy dostane oficiálny Európsky parlament dispozícii tento dokument? Ďakujem. Ďakujem, pán Mordiu, máte dve minúty a potom budem pokračovať po anglicky. Simon, ďakujem. K tomu, čo povedala pani Veržia, je veľmi dôležité zdôrazniť opäť, že žiadne návraty, že nie sú možné žiadne nutené návraty bez individualizovaného postupu, ktorý detailne sa pozera s plným rešpektom na celkovú situáciu toho jednotlivca, situáciu krajiny, z ktorej ten jednotlivec pochádza a taktiež je tu odvolací proces, ktorý je súčasťou našej legislatívy a toto nám umožňuje že pokiaľ tá osoba nie je spokojná s rozhodnutím, môže ho napadnúť pred súdom a pred sudcom a tam potom padne finálne rozhodnutie. Takže mali by sme byť opatrní. My nehovoríme o navrácaní ľudí, ktorých azylové prípady, alebo ktorým bol udelený azyl. Nie, navr- hovoríme o navrácaní ľudí, ktorí na jednotlivej báze prešli týmto postupom a ich žiadosť bola označená ako neopodstatnená. Ja si myslím, že sa zhodneme na tom, čo ste povedali, že naďalej sú tu veľké rozdiely medzi azylmi. Pani Veržia, hovorili ste o afgánskych občanoch, kde máme akú mieru uznania? Možno 1%? v jednej krajine a 99 v inej. A preto vítam to, že bo už sú v dispozícii prvé informácie zo strany EASO, kde sa dáva, v podstate sa vytvára spoločný základ, aby sa lepšie pochopila situácia v tretej krajine, aby sa tam prinesla väčšia konvergentnosť a taktiež je to oblasť, kde si myslím, že niečo, návrh transformácie Európskeho podporného azylového systému sa premení na agentúru, tak to bude pokračovať ďalej. A taktiež to zabraní tomuto vyberaniu e, krajiny za účelom požiadania o azyl. Čo sa týka nútených návratov, chcem to povedať jasne, že Naša politika je vždy taká, že uprednostňujeme dobrovoľné návraty, ale taktiež vidíme, že dobrovoľný návrat je často prijatý zo strany navrátilca, pokiaľ vie, že existuje možnosť nuteného návratu. A často mnohí, ktorým bola zamietnutá žiadosť, majú teda skôr záujem o dobrovoľný návrat. Takže tak toto vyzerá v tejto situácii. A taktiež chcem povedať, že pokiaľ prebehne tento proces, tak princíp nenavracania je niečo, o čom sa nerokuje. Um, just listed for sanctions.